Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die Ausschusssitzung. Srdečne a opätovne otváram našu schôdzu. Dúfam, že všetci ste posilnení a že je vás tu viac dokonca ako predtým. E, dnes máme hostia, ktorý je tu na návšteve a síce je to minister e, poľnohospodárstva, prírodných zdrojov a životného prostredia predsedníctva Cypru, pán Sofoklis Aletráris. Cez e, víkend som bol na Cypre, a tam zasadala neformálna rada a musím povedať, že som domov späť letel plný entuziasmu, pretože naozaj tam zazneli konkrétne veci programu rady predsedníctva, uh, predsedníctva rady, Viem, že Sofoklis Aletráris je expertom hlavne na otázky vodného hospodárstva, politiky vodného hospodárstva a to je ťažisková záležitosť, pokiaľ ide o program predsedníctva rady. A je to téma, ktorá sa netýka len Európy, ale týka sa celého sveta. E, týka sa legislatívnych našich počinov, týka sa rámcovej smernice o vode a takisto sa diskutovalo na tomto neformálnom stretnutí aj iná, diskutovala sa aj iná vec, akým spôsobom zabezpečíme opatrenia, prispôsobenia sa klimatickým zmenám a ako chceme zabezpečiť e, celé to financovanie, e, pretože pri otázke peňazí končí priateľstvo, práve, ale na Európskej úrovni je to opačne, tam práve priateľstvo musí začať a som rád, že v tejto súvislosti môžeme tu privítať pána ministra a tešíme sa aj na nadchádzajúcich 6 mesiacov predsedníctva Cypru a teraz zdávam slovo pánovi ministrovi. Kyrie Proedre, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία... Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslan- poslankyne, poslanci. Som tu dnes nielen preto, e, že Európsky parlament je jedným z pilierov tých, tejto štruktúry krajín, štátov, a že je súčasťou tých e, inštitúcií, a ktoré tvoria celú kostru Európskej únie. Ako povedal na úvod už predseda vo svojom príhovore, tak e, metóda spoločenstva, to znamená rozdiel mienok, e, je riešený formou výmeny názorov. Toto všetko je súčasťou pilieru Európskej únie. Ja som preto dnes tu. Ja pochádzam z krajiny, eh, kde demokratické inštitúcie naozaj fungujú príkladne, kde je politický systém, ale aj to, celý ten systém volieb a tele, celý ten systém demokracie prebieha formou kompromisov a formou eh, všeobecného porozumenia eh, medzi exekutívnou zložkou a medzi legislatívnou zložkou, zákonodárnou dokážeme takýmto spôsobom realizovať ten legislatívny proces tak, že e, zodpovedá to očakávaniam obyvateľstva. Chcem sa osobitne poďakovať za to, že mi dávate možnosť dnes tu predstúpiť pred vás. A ja chcel by som vás informovať, ale takisto chcem načúvať tomu, čo poviete. Pokiaľ ide o jednu veľmi dôležitú tému e, pre predsedníctvo Cypru, a síce ide o tému životného prostredia. Aký spoločenstva, v, pokiaľ ide o životné prostredie, nasmerováva Európu k udrvalo udržateľnému rastu. Z tohto pohľadu je dôležité, aby tá súdržnosť, koherentnosť a kompatibilita e, tých hospodárskych a finančne politických opatrení bola sklebená s politikami životného prostredia, s politikami, ktoré sa zamerajú na trvalo udržateľný rast. Predsedníctvo Cypru, teda Cyprus, ktorý bude predsedať rade, sa bude snažiť o to, aby súčasné priority, ktoré sa týkajú riešenia krátkodobých akcií a problémov v otázkach hospodárstva a financií, aby nešli na ťarchu tých dlhodobých rozhodnutí. My sa naopak domnievame, že súčasnú krízu musíme vnímať aj ako príležitosť, príležitosť na novú nové politiky, tvorbu nových politík, kde budú v centre pozornosti ľudia a životné prostredie. Takýmto spôsobom e, by sme mali vyslať e, všeobecné politické, všeobecné politické posolstvo, ktoré by malo zaznieť na rade v roku 2013 na začiatku a mali by sme sa posnažiť o ekologizáciu európskeho semestra. Vychádza to aj z eh, výročného prieskumu rastu, ktorý má byť predložený komisiou na budúci rok. V decembri na stretnutí ministrov pre životné prostredie budeme sa okrem iného rozprávať o týchto veciach, o otázkach klimatických zmien. Jedna zo štyroch základných priorít predsedníctva Cypru je snaha pracovať na efektívnejšej a trvalodržateľnejšej Európe. z dôvodu dramatických okolností alebo dramatických dôsledkov v stále sa meniacom prostredí a aj z dôvodu tej nestability tohto práve politicky spoločenského prostredia sa ukazuje, že je nevyhnutné hľadať spoločné snahy pri formulovaní budúcich vízií. My sa domnievame, že aj tá spoločná vízia, ktorá bola naformulovaná v Riu, napriek tomu, že nesplňa úplne požiadavky a očakávania EÚ, že práve takáto spoločná vízia bude znamenať, že trvalo udržateľný rast bude stredobodom pozornosti pri národných, regionálnych a globálnych prioritách, ktoré budú stanovované. Teraz je to pre nás spoločná výzva všetko pretaviť do reálu to, čo bolo prislúbené a naozaj musíme E, zabezpečí také tie základné opatrenia, ktoré budú smerovať k trvoložateľnému rastu, k boju proti chudobe, ako aj k ekologizácii. Rada ministrov pre životné prostredie diskutovala o takýchto veciach a takisto prijímala závery, ktoré hovoria o ďalšom posilnení a dobudovaní týchto oblastí na úrovni EU. na medzinárodnej úrovni e, chce predsedníctvo Cypru zabezpečiť, aby e, naozaj v New Yorku došlo k e, implementácii časového plánu pre priame zapojenie Európskej únie do konzultácií, do diskusí. A je aj dôležité, aby sme odviedli náš príspevok smerom k do, dosiahnutiu cieľov trvalo rastu a takisto k medzinárodnému institucionálnemu rámcu. Podľa mňa Európska únia aj naďalej musí byť v predvoji, musí dávať príklad pri spoločnom snažení ľudstva v boji proti krízam životného prostredia, ktoré poznamenávajú naš, našu epochu. Cyperské alebo predsedníctvo Cypru sa bude snažiť efektívnym spôsobom zastupovať EÚ na medzinárodných fórach a konferenciách. Pokiaľ ide o oblasť ochrany životného prostredia, tak mimoriadný dôraz eh, kladieme na ochranu vodných, vodných ploch a na otázky zmeny klímy alebo klimatických zmien. Napriek tomu, že voda je nevyhnutná eh, z pohľadu zdravia ľudí a takisto aj z pohľadu životného prostredia a trvalo rozvoja. A eh, tie vodné plochy a vody v rámci EÚ sú vystavené mnohým rizikám, nebezpečiam. Klimatické zmeny už výrazným spôsobom narušili tú prirodzenú rovnováhu napriek mnohým právnym predpisom, napriek politikám EÚ, musí trvalé udržateľné hospodárenie s vodnými tokmi a vodnými zdrojmi e, byť centrálnou prioritou všetkých predsedníctiev. Viete, že v súčasnosti Európska komisia pripravuje tzv. blueprint pre E, pre plán o ochrane vodných zdrojov, vodných tokov. A na základe takéhoto plánu by sme mali byť schopní tvoriť potom tie odvodené politiky. A v súvislosti s týmto plánom my sa budeme maximálne snažiť e, predložiť nejaké návrhy záverov rady na zasadnutie Rady ministrov životného prostredia. Práve v Levkozi nedávne, nedávne neformálne stretnutie ministrov teda prebehlo, skončilo sa cez víkend a pri tejto príležitosti by som ešte raz chcel veľmi srdečne poďakovať a tá vďaka smeruje predsedovi tohto výboru za jeho príspevok. V novembri sa uskutoční konferencia, tak aby ten blueprint, aby ten plán e, mohol byť predstavený. Predsedníctvo Cipru bude pracovať na tom, aby sme dospeli k dohode, pokiaľ ide o katalóg látok, ktoré majú byť e, riešené prioritne, pokiaľ ide o ochranu vodných zdrojov. My sa budeme snažiť dosiahnuť už v prvom čítaní dohodu s Európskym parlamentom. K tejto téme už boli nadviazané aj neformálne kontakty. V prípade, že sa to ukáže byť nerealizovateľným, tak potom sa pokúsime dosiahnuť politickú dohodu v decembri na rade. Teraz sa dostávam k veľkému tematickému okruhu klimatických zmien, e, ktorého dôsledky budú tak výrazné, že môžeme povedať, že vo svojich e, najnovších históriách, najnovších epochách ľudstvo podobne nič nezažilo. Od Dánska sme prebrali tú štafetu e, smerom aj k rokovaniam v Dohe a my sa budeme čo najviac snažiť, aby táto konferencia skončila úspechom v októbri bude potom predkladať rada závery o rokovacej pozícii EÚ. Tu v tejto chvíli, alebo v tomto bode by som sa chcel osobitne venovať tomu, ako je nastavený európsky systém obchodovania s emisiami, emisiami skleníkových plynov, čo je nevyhnutné zachovať Každopádne je možné pristúpiť k zlepšeniu a k zefektívneniu tohto systému a tým pádom môžeme zlepšiť aj výhľadky EÚ na e, konjunktúru, na hospodársky rast. A to všetko bude predmetom aj správy komisie. Ak sa to podarí ešte pred koncom cypersk- predsednictva Cypru, tak e, budeme sa tejto téme veľmi intenzívne venovať. Budeme sa snažiť aj o to, aby v ďalších dvoch témach došlo k dohode v prvom čítaní. Teraz sú to dve témy, ktoré majú zlepšiť politiku spoločenstva a ktoré môžu e, pozitívne prispieť k vodcovskej úlohe EÚ pri medzinárodných rokovaniach. A tu mám konkrétne na mysli reformu systému dohľadu, dohľadu nad e, emisiami skleníkových plynov, tak aby sme okrem iného tie doposiaľ získané skúsenosti e, dokázali reflektovať a dokázali ich zohľadniť. A je v tejto súvislosti aj dôležité, aby emisie a absorpcie tých plynov e, dokázali byť zlepšené e, zlepšeným užívaním, využívaním pôdy a takisto aj lesnej, lesnej, alebo lesov, lesnej pôdy prispôsobenie sa klimatickým zmenám, to je veľmi dôležité a musí to, e, tak povediať, sa odraziť aj v iných politikách EÚ. To je snaha Cypru. Okrem iného je tu ešte ďalšia téma, ktorou sa zaoberala neformálna rada v júni a treba sa sústrediť na financovanie, ktorá, ktoré musí podložiť túto stratégiu, ktorá v súčasnosti je v fáze vypracovania. Otázka je tu, aká je spotreba emisí na, e, ľahkými užitkovými vozidlami a inými typmi povedzme vozidiel alebo dopravných prostriedkov. Budeme sa ďalej venovať otázke, tejto otázke, aké generujú teda emisie a budeme môcť potom si vymieňať postrehy aj s členskými štátmi. Pán predseda, ďalšia téma, ktorá prináša so sebou značnú výzvu, to je téma ochrany a riadenia e, druhovej rozmanitosti, biodiverzity. Napriek e, značnej, alebo teda obsiahlej legislatíve EÚ v, na tomto poli sa naďalej správame tak, ako keby životné prostredie dokázalo generovať neobmedzené to, čo potrebujeme, ako keby sa dokázalo prispôsobiť našim neudržateľným spotrebiteľským návykom a vzorom správania, ako keby sme dokázali dojiť životné prostredie do nekonečna. Toto je veľmi dôležitý moment a tu by sme tiež mali rokovať v súvislosti s konferenciou o biodiverzite a takisto o dohovore o biodiverzite. To by sa malo udiať v roku v 2012 eh, v Indii a my zabezpečíme aj patričnú prítomnosť EÚ na tomto fóre. A tie kroky a akcie, ktoré budú následne schválne, tak to by sa malo odvíjať, respektíve malo by sa to potom odrážiť aj v záveroch rady. Pokiaľ ide o túto stratégiu, tak dôležité je aj, dôležitá je aj mobilizácia patričných zdrojov, prístupu genetickým zdrojom a ochrana morského prostredia. Cyperské predsedníctvo potom pripraví závery rady pre eh, radu v decembri. Tam pôjde práve o výsledky dosiahnuté na spomenutej konferencii. Okrem toho ešte príjmeme patričné opatrenia, tak aby sme ten, podporili ten očakávaný e, legislatívny balík, pokiaľ ide o implementáciu Nagojského protokolu, prístup ku genetickým zdrojom a rovnoprávny distribučný, distribučný kľúč alebo rovnoprávna distribúcia. Tomuto všetkému pristúpime po e, výmene názorov patrične. Teraz sa dostávam k téme hospodárenia s odpadmi. Musím povedať, že to je ešte stále veľká výzva táto oblasť alebo nakladanie s odpadmi, pretože e, zdroje sú výrazným spôsobom vyčerpávané, tie zdroje, ktoré nám ponúka príroda a my nemáme patričný plán vypracovaný, ktorý by nám pomohol efektívne narábať s odpadom, nakladať s odpadom. Ďalej predsedníctvo Cypru ešte pripraví návrh, ktorý sa týka zošrotovania alebo likvidácie lodí a potom v októbri na rade by mala predbehnúť orientačná diskusia ohľadom tejto témy, likvidácie starých lodí, starých plavidel pokiaľ ide o ukončenie e, pravidla výnimky, pokiaľ ide o používanie kadmia v batériách pre niektoré typy produktov. Tu sa chceme e, dopracovať k dohode v prvom čítaní. To, o to sa budeme snažiť. Samozrejme to v prípade, že časový harmonogram parlamentu bude nám toto dovolovať a že budeme ho mať k dispozícii Každopádne budeme sa snažiť e, dosiahnuť všeobecnú dohodu e, na e, oktobrovej ministerskej rade. Predsedníctvo je pripravené pustiť sa aj do iných ďalších tém, ktoré majú horizontálny rozmer. K tým sa predovšetkým radí návrh, ktorý sa týka nového nariadenia LIFE. Tam je nastavený rozpočet, alebo navrhovaný rozpočet na úrovni 3,2 miliardy eur napriek e, značnému úsiliu, ktoré doposiaľ bolo investované, sa nepodarilo aspoň dosiahnuť čiastočnú dohodu politickú a našim cieľom je posunúť diskusiu dopredu a síce čo najďalej, tak aby sme dokázali uskutočniť aj trialógy a to paralelne s pokrokom, ktorý bude dosiahnutý v súvislosti s inými sektorovými návrhmi, tak aby sme sa dokázali dohodnúť na tomto nariadení do roka 2013. 7. akčný program životného prostredia je takisto jednou z priorit eh, Cyprus, eh, predsedníctva Cypru a my eh, s napätím očakávame vývoj tejto oblasti. Tu je nevyhnutné pripojiť novú stratégiu, ktorá bude pripojená k ekologickému hospodárstvu E, musíme reflektovať výsledky z RIA, takisto z Rady z júna 2012 a takisto e, musíme e, dbať na implementáciu a uplatňovanie práva životného prostredia. V decembri na komisii budeme spoločne riešiť tento plán, tento program a v prípade, že tieto veci už završíme, tak potom vypracujeme správu po pokroku. Ďalšia prioritná téma pre naše predsedníctvo to je reforma smernice o hodnoteniach alebo vplyvoch na ochranu životného prostredia. Chceme zlepšiť tú legislatívu a takisto aj kvalitu tých štúdí e, v závislosti od toho, kedy bude ten návrh pripravený, tak e, potom sa pustíme do orientačnej diskusie. Respektíve predpokladáme správu o pokroku na decembrovej rade ctené poslankyne, poslanci, e, my sa nepodávame nejakým ilúziám. V čase, keď preberáme kormidlo EÚ, robíme tak prvýkrát, poprvýkrát, ako malá krajina, istotne nás, e, to pred nás postaví značné výzvy. To sa týka predovšetkým oblasti životného prostredia, kde inštitúcie, kde tie legislatívne postupy, kde, kde ten inštitucionálny rámec alebo inštitucionálne prostredie, tie mechanizmy legislatívne, kde sa to neustále mení. E, my poznáme a sme si vedomi takéto výzvy a v rámci toho možného sa budeme snažiť o to, aby sa predsedníctvo Cypru prispôsobilo tejto výzve, aby dokázalo kvalitne svoju úlohu naplniť Chcel by som teraz predstaviť niektoré body, niektoré konkrétne veci, ktoré plánujeme najskôr k téme udržateľného e, rastu a k iným ďalším medzinárodným témam všeobecného charakteru. Máme k dispozícii e, skúsených spolupracovníkov ministerstva, Gréckého ministerstva životného prostredia a teda klimatických zmien. Oni nás budú podporovať pri e, dôležitých fórach a stretnutiach Ďalej dôležité medzinárodné stretnutia, ktoré sa týkajú napríklad e, biodiverzity alebo cezhraničného znečisťovania vzduchu. Tu sa budeme spoliehať aj na spoluprácu útvarov, respektíve nad tým budú mať záštitu stále útvary Dánskeho ministerstva životného prostredia, ale my samozrejme budeme niesť politickú zodpovednosť. A samozrejme minister plnospodárstva, e, prírodných zdrojov a životného prostredia Európskej únie bude zastúpený pri týchto stretnutiach. Po tretie, bolo dohodnuté, že veľmi náročná, a komplikovaná téma medzinárodných rokovaní o klimatických zmenách bude vedená cyperskou skupinou, ktorá bude posilnená rôznych expertov pochádzajúcich z iných krajín. Pán predseda schôdzky, ktoré sme absolvovali doposiaľ, schôdze aj s rozdielnymi zástupcami Európskeho parlamentu, do mňa vlievajú nádej, že vychádzame z rovnakého ducha a že veríme v spoločnú budúcnosť, že oznávame rovnaké hodnoty a že naozaj máme volu načúvať si navzájom. Za tie posledné roky som mal možnosť vždy konštatovať, že tu e, panuje všestranná prajnosť a takisto vôľa spolupracovať a to sa týka všetkých inštitucionálnych orgánov. Preto si myslím, že s nádejou môžem sa pozerať na tých ďalších 6 mesiacov. Myslím, že sa nám spoločne podarí niečo vytvoriť a že spoločne dokážeme tvoriť tú budúcnosť EÚ bez ohľadu na ten obrovský tlak, ktorý v tejto chvíli vzniká, aj pokiaľ ide o napríklad o krizové riadenie. Musíme uvažovať eh, smerom na eh, v konkrétnych, v konkrétnych aktivitách. My teda preberáme predsedníctvo rady a my sa chceme nechať viesť e, princípmi transparentnosti a objektivity. Ja bohužiaľ nebudem môcť byť neutrálnym pozorovateľom, v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch e, budem hľadať spoločnú reč so všetkými e, s patričnými dôsledkami, ktoré sa spájajú s tou značnou výzvou, ale takisto to bude sprevádzané istým istých pokorov a takisto aj náročnosťou tej, tej, tej úlohy E, musím dodržiavať e, tie sluby a musím, e, musím prejsť veľký kus cesty skôr, ako sa budem môcť uložiť v spánku. Ďakujem pekne ešte raz, pán predseda, že ste mi dali možnosť vystúpiť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. A teraz je čas, že budem počúvať aj ja vás a že sa pokúsim v tom možnom rozsahu zodpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Herr Minister, für die... Ďakujem, pán minister, za úvod a za predstavenie programu, čo môžeme očakávať v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch od predsedníctva Cypru. A ďakujem aj za tie interné a externé rozmery. Ďakujem pekne, pán minister, že ste ich približili. Je to naozaj dobré, že sa neundrejtujeme len dovnútra, ale že pozeráme aj von. Napríklad Rio, to je tá ďalšia veľká konferencia a že, sme, že je pre nás jasné, že Európa má medzinárodnú zodpovednosť zodpovednosť za to, ako na globálnej scéne zabezpečíme lepšiu politiku životného prostredia a ako zabezpečíme rovnoprávnejší stav, rovnoprávnejší systém a ako aj zabezpečíme efektívnejšiu ochranu klímy, tak ako ste to vyspomínali aj vo vašom príspevku. Najskôr tradične dostanú priestor koordinátory za EPP, Karl Heinz Florenc, nech sa páči Karl Heinz, a potom Jo Leinen. E, ďakujem pekne, e, pán predseda, pán minister. E, s veľkou radosťou som si vypočul váš príspevok. Musím ale úprimne povedať, že vy ste pre mňa číslo 46, už som zažil veľa predsedníctiev a naozaj som si vypočul veľa optimistických príhovorov. Váš príhovor na mňa spravil značný dojem, ale predseda rady nemá len aplaudovať a tlieskať, keď komisia príde s niečím novým vy máte tú povinnosť vynúť ruku, keď členské krajiny nedokážu spoločne realizovať to, čo sa spoločne, e, to, čo spoločne dohodli. Chcem sa vás spýtať, ako veterán, e, akým spôsobom naložíte s tými krajinami, ktoré neaplikujú tie spoločne dohodnuté pravidlá. Vy ste hovorili práve o smernici o vodnom hospodárstve, ale hovorili ste aj o politike nakladania narovnania s odpadom. Ja už roky sa pohybujem v tomto, tejto oblasti a to je katastrofa. A uplatňovanie, chaos, nikto sa neorientuje podľa tých spoločných kritérií. Ako tam chcete postupovať? Samozrejme, ja viem, e, že komisia e, je strážkyňou legislatívy, legislatívnych aktov, ale vy predsedáte rade a e, máte sa postaviť o to, že príde k uplatňovaniu toho, čo sme spoločne sa dohodli ako tri inštitúcie. Julo ja, Herr Ratspräsident, auch von unserer Seite herzlich willkommen im um Ďakujem pekne aj z našej strany. Vítajte srdečne na tomto výbore. E, naozaj Matias už vyjadril nadšenie z tej návštevy e, u vás pri príležitosti neformálnej rady. A myslím si, že všetky predsedníctva sem predstupujú s dobrými úmyslami a s dobrými cieľmi vznešenými Takže pokiaľ to pôjde, budem vás určite podporovať, aby došlo k uplatňovaniu týchto cieľov. Ja vítam to, že hovoríte, že Európska únia musí byť predvoj, musí viesť e, na poli trvalodržateľného rozvoja. E, dokázali sme to cítiť, cítili sme to úplne priamo v tom, v tom Riu, že svet očakáva, že príde k transformácii, k ekologickému hospodárstvu, k trvalodržateľnému modelu, že to bude praktizovateľné a Európa má aj historicky špecifickú zodpovednú špecifickú úlohu a to, tým pádom nemôžeme čakať na ostatných, napríklad ich krokov. My musíme e, byť tým príkladom. E, v Riu sa hovorilo výrazne o trvalej udržateľnosti. V roku 2001 e, v EÚ sme mali vypracovanú stratégiu trvalej udržateľnú, ktorá skončila nejakým spôsobom v koši. Otázka smerom na vás. Chopíte sa po Riu iniciatívy ožiť, oži, oživiť opätovne tú zmiznutú stratégiu trvalej udržateľnosti. Zmizlo to, máme veľa nových názvov, značiek, ale tá, ten trialóg eh, ekonomicky, ekologicky, sociálne zmizol. Eh, som rád, že ste sa venovali aj 7. akčnému programu o životného prostredia. 6. dobieha. Máme tam istú medzeru, isté také medziobdobie, skôr ako nabehne 7. program vy v rámci vášho predsedníctva už môžete dať také tie prvé akcenty, hlavne pokiaľ ide o odstránenie toho deficitu uplatňovania. Karl Heinz, kolega to spomínal, je to veľký deficit EÚ. Máme veľa zákonov, legislatívy, ktoré nie sú uplatňované, ale potom je to aj otázka tej syntézy všetkých cieľov, všetkých požiadaviek, syntézy na spoločného menovateľa. A spoločným menovateľom je trvalo udržateľný rozvoj. To by mal aj ten 7 plán zabezpečiť a my s napätím budeme očakávať e, vašu správu o pokroku. Tretia pripomienka, máme hospodárskú krízu. E, zdá sa, že bude pošliapaná politika životného prostredia v tomto prostredí. E, vy ste hovorili o greeningu v rámci európskeho semestra. To je dôležité. Ja by som chcel navrhnúť aj greening európskeho rozpočtu, aby tam bol ten ekologický rozmer Parlament viackrát požadoval, aby v rámci rozpočtovej politiky sme odrazili ten element trvalodržateľného vývoja, ako aj viacročný finančný rámec a samozrejme aj v rozpočte 2013. Tam zohráte prominentnú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem, Jo. Chris Davis. Thank you, chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán minister, viete, že... Ďakujem hovorí rečník, viete, že schéma obchodovania s emisiami, systém obchodovania s emisiami čelí ťažkostiam v dôsledku toho, že boli dostupné všelijaké výnimky a cena je príliš nízka na to, aby mohla odštartovať nízkouhlíkové investície. Firmy, ktoré pracujú v tomto sektore v Európe, volajú potom, aby sa veci e, zlepšili, apelujú na vlády, aby mohli fungovať ako firmy a viete, že komisia teraz zvažuje, medituje nad tým, či zrevidovať tento celý trh s uhlíkom a povolené kvóty a výnimky zmeniť. Čo mienite robiť so systémom obchodovania s emisiami ETS vo vašej úlohe? počas e, predsedníctva Rady Európskej únie budete apelovať na komisiu, aby tieto návrhy využila istým spôsobom, aby ETS systém bol schopný vysporiadavať sa s, s emisiami? Pretože to bol pôvodný zámer tohto systému. Ďakujem, Chris. Bas má slovo. Ďakujem, pán predseda, za slovo ďakujem, pán minister, za to, že ste nám vysvetlili, aké plány budete mať na nasledujúceho pol roka. Podobne ako moji kolegovia, i ja sa veľmi teším na spoluprácu s vami v týchto veciach, špecificky ako spravodajca k, jednej z, k jednému z nariadení. Mám tu však nejaké otázky, ktoré sa môžu stať veľmi dôležitými v priebehu nasledujúceho pol roka. Poprosím vás o bližšie objasnenie. Klimatické zmeny. Vieme, že v rade sa jeden členský štát pokúsil niekoľkokrát zablokovať plán postupu, ktorý e, sa týka regulation, then there is no veto anymore. Whereas of course when you have a keď rada sa pokúsila tento plán postupu podporiť ako celok. Našiel sa jeden členský štát, ktorý nepodporil. Napríklad naše klimatické ambície do roku 2020 by sme mali zvýšiť, pretože ak máme plán postupu v oblasti klimatických zmien, ktoré podporí 26 členských štátov EÚ a ak sa zvýši parameter o 25 do roku 2020, bude to dobre. Po druhé, úspech rokovaní v Dauha to je kľúčom k úspechu e, kiotských protokolov a vieme, že potrebujeme, aby kiotské protokoly zafungovali ako majú. A je to naozaj jedna z vecí, ktorá sa ťahá a ktorá sa nedá vyriešiť. A opäť jedna krajina blokuje akúkoľvek dohodu v tejto veci. A vieme, že EÚ nevie vyriešiť vec, ktorá sa, o, ktorom sa rokuje, o ktorej sa rokuje v Dauha. Ak EU toto nevie vyriešiť, tak potom ani kiotské protokoly nemajú šancu. A po tretie, vy ste tiež ministrom poľnohospodárstva, keďže sme tu vo výbore pre životné prostredie. E, dôležité pre reformu poľnohospodárskej politiky SPP je to, aby sa stala ekologickejšou táto politika. Keď budeme hovoriť o zásadnej reforme poľnohospodárskej politiky, ako sa k tomu postavíte vy? Ďakujem. Eh, Julie Gilly. Ďakujem, pán predseda a ďakujem, pán minister. Ak by dobré úmysly niečo vedeli zmeniť, iste by sme sa dočkali od vás veľkých vecí, ale ja sa vás pýtam na veľmi konkrétne otázky a to cyperský problém. Ja by som sa vám sa, ja som sa vás to už osobne pýtala, ale teraz sa to opýtam oficiálne. Cyper, Cyprus má problémy s ilegálnym odchytom divých vtákov. 1,5 milióna vtákov boli na Cypre v roku 2011 zachytených do nelegálnych sietí. Teraz máme vrchol sezóny e, odchytu vtáctva. Čo urobiť cyperské predsedníctvo preto, aby sa nelegálny odchyt vtákov počas cyperského predsedníctva zmiernil? Ďakujem. Ďakujeme, Žuli, hovorí predseda. Tu sme na konci prvého kola otázok a poprosím vás, pán minister, aby ste odpovedali na otázky. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, za priestor na vyjadrenie. Ďakujem všetkým za otázky, vážené poslankyne, vážení poslanci. To sú naozaj praktické otázky. Pokúšam sa od, pokúsim sa odpovedať stručne, pretože viem, že máme na to vymedzený čas. Trvalo udržateľný rozvoj rezonoval v mnohých položených otázkach a zaznela tu kritika na e, výstupy z konferencie v Riu. Všetci však iste chápeme, že tu nejde len o to, že by sme boli sami na našej planete. Sme Európania a musíme vložiť čas i pozornosť do dosiahnutiu dohody, do dosiahnutiu spoločného stanoviska medzi 27 členskými štátmi EÚ. Konferencia mohla byť, hádam, príležitosťou na prijatie praktických opatrení, ale treba pripustiť, že výsledok nebol až taký síce ambiciózny, ale je to rozumný kompromis. A myslím si, že bol dokonca uspokojivý. Ak vezmeme do úvahy, že boli stanovené konkrétne mety a zelené hospodárstvo bolo uznané za nástroj mobilizácie finančných prostriedkov. Začali sme i rokovať o inštitucionálnych aspektoch zeleného hospodárstva. Už menej uspokojivé bolo, bol pokus o dosiahnutie dohody o naštartovaní environmentálneho programu OSN a trvalo udržateľného rozvoja v súvislosti s cieľmi, ktoré by sa mali nastaviť. To asi bude chvíľku ešte čakať, kým sa to dočka úspechu. V oktobri bude summit, na ktorom sa pokúsime, aspoň pokúsime, aplikovať tie dohody, ktoré už sme uzavreli a na decembrovom stretnutí rady bude minimálne informačná časť, informačný bod programu o medzinárodnom napredovaní v tejto veci. Medzinárodne budeme podporovať a propagovať prácu inštitucionálneho rámca, ktorý sa snaží podporovať životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj aby sme podporili biodiverzitu naprieč hranicami, ponad hranice a sfunkčniť rámec trvalo rozvoja a spotreby. 7. rámcový environmentálny program máme etablovaný, to budeme riešiť alebo naplňať činmi aj počas nášho predsedníctva a v júni na stretnutí rady príjmeme závery. Túto záležitosť posunieme čo najďalej. Už sme logisticky spracovali, kedy budú rozpravy a fóra. Pracovná skupina pre životné prostredie zasadne a v decembri bude environmentálna rada Európskej únie. Program, ktorý nám pošle aj komisia, ako náhle to budeme mať písomne, tak budeme vedieť aj povedať, čo sa presne dosiahlo. Budeme to naozaj na júnovej rade dávať dovedna a lehota je rok 2015, ale máme už aj méty, ktoré treba dosiahnuť do roku 2050 v súvislosti s klimatickými zmenami a environmentálnou legislatívou. Pripravujeme e, nariadenia, niektorí, členov, niektorí poslanci sa k ním vyjadrili, nariadenia o odpadovej vode a ochrane Eh, divokých živočišných a rastlinných druhov. Tieto nástroje, ktoré pripravujeme, nám pomôžu dosiahnuť eh, predtým spomínané ciele a presunúť sa k zelenému hospodárstvu, k zelenej ekonomike. A nazdávam sa, že máme na čo nadvezovať pri výsledkoch konferencie z RIA, zapracujeme ich do akčného programu. Máme tu otázku e, kola rokovaní v Dauha. Naše stanovisko k tejto veci určí dohoda medzi ministrami životného prostredia na stretnutí, ktoré bude v oktobri a tam potom budeme publikovať závery rady. Dúfame, že kolo rokovaní v Dauha vydá výsledok, ktoré um, bude nadvezovať na záväzky a tie sa začnú uh, plniť už v januári budúceho roku. Bude to právne záväzná séria záväzkov a Dúfame, že do roku 2015 budeme mať záväznú dohodu všetkých členských štátov EÚ, ktoré budú presne definovať méty o e, zoškrtanie emisií tak, aby sme dosiahli cieľ v roku 2020. Dúfame, že aj na celom svete sa k nám v týchto úsiliach e, ľudia pripoja, aby zelené hospodárstvo prispelo k trvalej udržateľnosti, k z boju proti zmenám klímy a k technologickým, aby technologické zmeny napomohli tomuto smeru vývoja. Lenže na to všetko potrebujeme mať finančné nástroje v rádovo v stovkách e, miliard dolárov ročne do roku 2020. Budeme úzko spolupracovať s parlamentom pri všetkých týchto snahách a venovať pozornosť e, uzneseniam Európskeho parlamentu. Budete s nami pri rokovaní v Dauha, kde iste budete hrať aktívnu úlohu, aby hlas EÚ zaznel silnejšie. tu, zaznela tu odvolávka na plán postupu pri nízkoemisnej, nízkouhlíkovej ekonomike, teda s nízkym vypušťaniami CO2, to by skutočne bolo žiaduce, keď si vezmeme dnešnú hospodárskú situáciu. Cyprus e, bude mať aktívnu úlohu pri podpore záverov, ktoré volajú po akcelerácii realizácie stratégie, ktorá má prispieť k zníženiu emisí do roku 2020. Samozrejme, že sa tu pozoroval aj nie až taký pozitívny vývoj v tejto veci. A dúfame, že spomínaná krajina napokon zmení názor. Nemôžeme samozrejme ignorovať názory tejto krajiny, tohto štátu, ale máme ešte aj nové iniciatívy na programe. A budeme pracovať na politickej úrovni a hľadať spôsoby, akými sa dostať zo slepej uličky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 je tiež záväzná do istého stupňa, alebo pri najmenšom je treba monitorovať istý vývoj. A to už závisí od členských štátov EÚ a nie, nie až tak od komisie a rady, či sa niečo dosiahne, i keď sa budeme pokúšať prispieť našou troškou domlina. Som ministrom i poľnohospodárstva, vážený pán predseda. A preto by som rád zazelenil prvý pilier z SPP a takisto politiky rybných hospodárstiev. Tieto politiky spolu v tomto kontexte. Treba povedať, že my na Cypre máme pozitívny postoj k základným zásadám, ktoré sú obsiahnuté v návrhoch komisie v tejto veci. Zhodneme sa na tom, že poľnohospodári by mali hrať väčšiu úlohu pri ochrane poľnohospodárskych produktov a statkov, ale poľnohospodárstvo by malo zohrať svoju úlohu i pri ekologizovaní alebo environmentalizovaní, zazelenení poľnohospodárskych politík a politík týkajúcich sa rybného hospodárstva. Nemali by sme ohrozovať populácie rýb tým, že budeme e, mať nadmerný výlov. Spomínali sa tu aj spomínal sa tu odchyt vtákov na Cypre. Naozaj aplikujeme všetky opatrenia, aby sme obmedzili tento jav a dlhodobo rátame s tým, že úplne vymizne. Máme údaje o tejto veci. Medzi rokmi 2001 a 2010 sa odchytilo 3600, bolo dokumentovaných, prepáčte, 3600 prípadov pytliactva ľudí, ktorí nelegálne odchytávali vtáctvo. Pri 2000 prípadoch sa použili nelegálne pásce a samozrejme sa potom nelegálnym spôsobom tieto malé spevavé vtáky vyviezli z krajiny, používajú sa v kulinárstve, takže môžeme medzi výnikov zarátať aj majiteľov týchto reštaurácií, pretože jednoducho ponúkajú tieto spevavce na jedálnych lístkoch. Zaangažovali sme sa aj do ďalšej kampane, zvyšujeme informovanosť a ovplyvníme verejnú mienku v tejto veci. Tvrdíme, že sa treba riadiť právnymi predpismi. To je pre nás v Cypre veľmi dôležité. Mali sme konferenciu k tejto veci, e, zaštitenú Radou Európy, aj našim predsedníctvom minulý rok v Lanake. Tento jav nezmizol celkom, ale naozaj ho dostávame pod kontrolu a počet prípadov pytliactva sa naozaj významne znížil. E, Vynúcovanie alebo presadzovanie práva v praxi je niečím, čím sa budeme snažiť sa zbaviť tohto javu. Takže, pán predseda, toľko pre dnešok. Neviem, či ešte je viac otázok. Som rád, že budem môcť na ne odpovedať. Vážený pán predseda, neviem, či pán Pán minister odpovedal na moju otázku, možno cez Alisterovo tlmočenie to e, neprešlo. Ja som sa konkrétne pýtal na to, či predsedníctvo bude apelovať na komisiu, aby navrhla zmeny vo výnimkách a kvótach v rámci ETS systému pri obchodovaní s emisiami. Dobre, to budeme nechávať na druhé kolo. Čiže e, e, pani Estrela, Jarden Gerami, Kryton Arzenis ako prvý dostáva priestor. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, e, Chcel by som sa vám srdečne poďakovať za zorganizovanie tohto stretnutia a takisto za začiatok vášho predsedníctva rady a za tie predstavené priority. My dúfame, že tento kontakt bude pravidelným kontaktom, pokiaľ ide o otázky životného prostredia. Už sme sa venovali spoločnej polnohorskej politike, nechcem sa tomu teraz venovať, v podstatných šertách ste to už zodpovedali. Hovorili ste aj o ochrane vodného hospodárstva, hovorili ste o nebezpečných látkach, hovorili ste o lesnom hospodárstve. To boli otázky, ktoré e, boli dôležité. Ale ešte jedna otázka k Riu. Hovorili ste o tom, čo sme dosiahli v Riu a čo nie. Áno, tie výmeny názorov tie nezohľadňovali to, čo sme očakávali celkom. Ale mám tu ešte jeden, jednu vec, jednu do, jeden dohovor eh, v tých rukách. Je to veľmi vágne naformulované. Pokiaľ ide o tú zodpovednosť, tak nie je to celkom jasné. Ale vedeli by sme to presadiť a keby sme to teda presadili, tak by naozaj bolo niečo dosiahnuté. Chcete preveriť aj tú možnosť že bude počas vášho predsedníctva zahájená iniciatíva k mobilizovaniu? mobilizovaniu verejnosti pri týchto dvoch témach. Poprvé, pokročiť v tej snahe Beyond GDP nad rámec HDP, tak aby e, tu bola nová sieť vytvorená, ale aj pokiaľ ide o medzinárodné organizácie životného prostredia. Máte aj tam ambície pokračovať v týchto snaženiach? Ďakujem pán predseda, ďakujem pán minister za um, veľmi jasné predstavenie programu predsedníctva Cypru a chcela by som e, tiež, e, aby e, toto odhodlanie vydržalo až do konca. už Jo Leiden povedal, a hovoril o neuspokojových e, výsledkoch e, konferencie Rio plus 20. Vy ste sa o tom tiež zmienili vo svojej odpovedi. My sme si aj overili, že v posledných rokoch e, konferencie o životnom prostredí nemali a neprinášali veľmi pozitívne výsledky tie posledné konferencie o klíme, dokonca ani nepriniesli žiadne výsledky. Boli to, e, skutočne bolo to veľké sklamanie a neúspech. Rio plus 20 e, e, takisto nesplnilo očakávania, ale klimatické zmeny sú realitou, prehrievanie planéty takisto, dezertifikácia oblastí na planéte pokračuje, ničenie rôznych ekosystémov takisto, existuje. A e, v tomto zmysle a s prihľadnutím na to, že budeme mať ďalšiu konferenciu venovanú biodiverzite a to bude v októbri, by som sa chcela spýtať pána ministra, aké sú očakávania, pokiaľ ide o 11. konferenciu o biodiverzite. A predpokladáte, že e, nastane akýsi významný pokrok, pokiaľ ide o e, konferenciu v Nagoji, alebo aj v tejto oblasti e, budeme odkladať riešenia problémov, ktoré nám robia starosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli a predniesli svoju prezentáciu informujúcu o predsedníctve. Moja otázka je, súvisí e, s konferenciou v Riu. Sme všetci sklamaní tým konečným výsledkom a tým konečným dokumentom RIA, a môžeme len e, to uzavrieť tak, že ten multilaterálny prístup z hora dole nie je e, to, čo by prinášalo žiaduce výsledky, ktoré sme očakávali. To znamená v každom prípade, že ako Európska únia by sme mohli zmeniť stratégiu, aby sme inač postupovali v ozeleňovaní svetového hospodárstva. Potrebujeme oveľa pragmatickejší prístup a viac sa zamerať na ďalšie politiky a oblasti politík. Jednou z takých oblastí politík je oblasť rozvojovej politiky a druhá je obchodná politika. V oboch týchto oblastiach je Európska únia stále veľmi silným hláčom na svetovom poli a chcem sa spýtať, či ste ochotní ujať sa iniciatívy a presvedčiť svojich kolegov e, v oblasti rozvojovej politiky a e, obchodnej politiky, aby e, tieto environmentálne otázky viac e, začleňovali do svojich politík, aby sme využívali bilaterálne dohody a rozvojovú politiku na to, aby sme pomáhali iným krajinám, aby ekologizovali svoje hospodárstva. Ďakujem. Ja, e, Ďakujem pekne, pán minister. Predsedníctvo Cypru rady sa dobre pripravilo a my sme toho boli svedkami už v maji počas tých prípravných e, akcií v vašej nádhernej krajine. Keď ste dnes hovorili o poľnohospodárstve, povedali ste, že podporujete e, spoločnú poľnohospodárskú politiku a takisto podporujete ten princíp greeningu. Naozaj, keď si predstavím ten ostrov, tak naozaj e, vnímam to, že máte vynikajúcu poľnohospodárskú produkciu a takisto vyrábate vynikajúce ovocie, ten ovocinársky sektor ale takisto otázka ohľadom Ecological Forest. Ste o tom spomínali. My to považujeme za isté mm, nevyužívanie pôdy, alebo že istá časť pôdy leží úhorom. A my si myslíme, že vy ako Cyperčan nemôžete eh, sa stotožniť s tým názorom komisára a nebudete môcť eh, sa zasadiť za nejaké ekologické spoločné konto, tak povediac, eh, pretože tu bude do toho výrazne vstúpať do celého procesu predsedníctva a tomu vtlačí eh, svoju vlastnú pečať. Aj tá diskusia o LULUCF, eh, ktorú máme a ktorá prebieha, včera sme o tom hovorili, hovorí sa tam o tých predpisoch na započítavanie, hovorí sa o, o odstraňovaniu, odstraňovaní emisí, hovorí sa o využívaní pôdy, hovorí sa o lesnom hospodárstve komisia okrem lesného hospodárstva eh, eh, sa dáva aj otázky, ktoré sa týkajú ornej pôdy. Ja sa chcem spýtať, eh, že či tie snahy, ktoré sa budú spájať s mnohými, mnohými veľkou byrokraciou a s mnohými ťažkosťami, či to bude v konečnom dôsledku pozitívne pre polnospodárov, či všetky tieto snahy. A pýtam sa na konečnom dôsledku, či to všetko má zmysel, či by sme to nemali skôr nejakým spôsobom nech ponechať tak a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 dve témy, o ktorých by som chcela hovoriť. V prvom rade ide o politiku súdržnosti, regionálnu politiku. Ehm, výbor pre životné prostredie ehm, publikoval ehm, na e, stanovisko k tejto e, otázke a v tomto stanovisku, e, na ktorom som pracovala, som prišla s niekoľkými návrhmi ktoré sa týkajú tejto koheznej alebo súdržnosť, politiky súdržnosti a, a kde by bolo pokryté aj kofinancovanie e, vody a vodných zdrojov. Ehm, hovorí sa tu teda, e, máte vy vo svojich e, plánoch na mysli vodné zdroje, a takisto aj potrebu napríklad renovovať siete. Hm, máme vodu, ktorá sa zachytáva z povodí a potom sa teda spracúva a prepravuje do vodovodných potrubí, ale niekedy sú straty až 50%, lebo tie infraštruktúry sú strašne zastarané. Vzhľadom na stav verejných financií je veľmi ťažké pre mestá, obce, ale dokonca aj pre členské štáty, aby boli ako jediné zodpovedné za zrenovovanie takýchto infraštruktúr. A preto vyzývam aby sa fond súdržnosti a ďalší fondy podielali na tomto financovaní. Potom i e mobilita, keď už hovoríme o udržateľnom e, rozvoji, e, tak už e, musíme hovoriť aj o elektrických autách. Chcela som sa spýtať však, ako budete riešiť využitie elektrických dopravných prostriedkov na dlhšie vzdialenosti. Máte tu nejaké plány napríklad v rámci Európy tak, aby sa tieto automobily mohli dobíjať v určitej sieti dobíjacích staníc. Chceme, aby tento projekt fungoval, ale na to musí Európa poskytnúť spolufinancovanie na teritoriálnej bázi, by sme mali mať túto mobilitu. Ja by som veľmi rada počula, že predsedníctvo aj rada toto podporuje lebo aby som bola úprimná, nie som si úplne istá, či všetky členské štáty majú skutočne záujem o takéto spolufinancovanie projektov. Takže spolieham na vás, to rozhodnutie sa e, bude robiť zajtra vo výbore Regio a dostane sa na radu veľmi skoro. Všetci potrebujeme vašu podporu v týchto otázkach. Vodné infraštruktúry a elektromobilita. To sú veľmi dôležité spisy pre nás. No a napokon pripomienka k politike súdržnosti. Ešte niečo, o čom, na čo som, sa, o čo som žiadala a čo e, e, spravodajcovia e, regi e, neakceptovali vtedy. E, šport. Šport to je niečo, čo súvisí s verejným zdravím a chcela by som takisto počuť, že aj túto oblasť budete podporovať. No a mám ešte dodatočnú otázku, ak dovolíte, a to sú vinice a vinič a e, právo, vinohradnícke práva. Doposiaľ sme mali kvóty, a vlastne a pokiaľ ide o práva na vysádzanie viníc, v minulosti to takto bolo. My sme ale odmietli, odmietame myšlienku e, kvót a v roku 2015 vôjde v platnosť nový systém a pre vinárstvo je to veľký problém, lebo pre vinársky sektor je dôležité samozrejme brať do úvahy e, ponuku, dopyt a ponuku pre nás, e, ako vinársky sektor je toto veľmi dôležité. Napríklad, keď sa liberalizoval sektor mlieka, celý ten sektor mal tendenciu scholabovať a my sa určite nechceme vydať touto cestou, takže aj tu potrebujeme vašu podporu. Cyprus je jednou z krajín, ktoré, ak sa nemilím, e, ešte nepodporili túto myšlienku návratu ku kvótam, pokiaľ ide o mm, vinohradnícke práva. Takže je to váš e, zámer? Máte na to nejaké e, pádne dôvody? To by som veľmi rada e, počula. Ďakujem pekne, Sofie Okony. A čudoval by som sa, keby Richard Zever, spravodajca vo veci Blueprint správy, sa neprihlásil ktorý hovorí o otevciach footprintu a tak, čiže Richard Zeber, v neposlednom rade last but not least. E, ďakujem, pán predseda. V súvislosti s vodou sa chcem aj ja spýtať na jednu vec. Pán minister, my sme v úzkom kontakte s našimi spolupracovníkmi, pokiaľ ide o ten návrh komisie pokiaľ ide o prioritné látky vo vode. Vieme, že na rade e, sú rôzne stanoviská, rôzne pozície, ale zároveň vieme, že máme záväzok pokiaľ ide o tú e, smernicu o vode, e, dosiahnuť tie úrovne do roku 2013 a komisia musí v rámci pravidelných reviews kontrolovať, aké látky by ešte mali byť zapracované, zapracované do tohto návrhu. Ten návrh je teraz u vás, e, je teda na rade predmetom diskusie, aj my o tom budeme diskutovať a vieme, že je tam veľký odpor na strane niektorých členských štátov, pokiaľ ide o farmaceutika, ktoré by sa tam mali dostať, teda hlavne pokiaľ je farmaceutika na báze prírodných hormónov. Ja chcel by som rád, eh, rád by som teda poznal vaše stanovisko ako predsedníctvo rady a do akej miery vidíte tam priestor na kompromis s tou skupinou veľmi, eh, veľmi takých vzdorovitých členských štátov, či naozaj má zmysel ponechávať tieto farmaceutika v tom návrhu, pretože ten e, vplyv na životné prostredie, na e, biotopy a na aj život, na teda ľudské zdravie je e, známy, evidentný. Otázka je, akým spôsobom naložia s tými opatreniami, ktoré sa tohoto týkajú a chcel by som vedieť, či sa vypustíte cestou presviečania, alebo či sa prispôsobíte tej väčšinovej mienke, že tieto tri látky nebudú vlastne súčasťou zoznamu prioritných látok. E, ďakujem pekne. Ďakujem, Richard Zeber. Tým sme sa dostali na koniec druhého kola otázok. Ešte jedna otázka zostala nezodpovedaná z prvého kola a potom otázky z druhého kola. Pán minister, nech sa páči, dostanete možnosť odpovedať. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι έχει μείνει αναπάντητη η ερώτηση του κύριου Ντέιβις όσον αφορά τα... Veľmi pekne ďakujem. Pán predseda. Otázka pána Davisa bohužiaľ zostala nezodpovedaná. Ja súhlasím s ostatnými, že je tu problém. Niektoré krajiny sa pozerajú na emisné licencie ako niečo pozitívne, ako aktívum, ako niečo dobré a musíme nájsť zhodu na túto vec a čo najrychlejšie. Tešíme sa teda na návrh komisie predtým, než odštartujeme našu vlastnú iniciatívu. Ako som v úvode povedal, za každú cenu musíme ochrániť systém ETS tak, ako je. Musíme ho brániť a nema, nesmieme ustupovať. Čo sa týka RIA, Posúdenie výstupov z RIA sa udialo na schôdzi pracovnej skupiny a tieto závery budú završené v septembri. Nepochybne budeme e, prioritizovať medzi bodmi, ktoré spomenul pán Arsenis, teda medzinárodný eh, rámec právnych úprav a komplementárny rámec, aby sme mohli dosiahnuť náležitý výsledok. Biodiverzita. Cyperské predsedníctvo, ako som už spomínal, chce sa ďalej venovať na európskej globálnej úrovni znižovaním strát biodiverzity úbytku biodiverzity. Pred konferenciou v Indii mienime napredovať v tejto veci významným spôsobom a to isté platí i pre zdroje, ktoré sú k dispozícii na tento boji. Európska únia si nastavila ciele na rok 2020, ktoré sú čím si viac než len udržiavaním status quo, ale Máme ambicioznejšie ciele ako len udržiavanie statusu quo a cyperské predsedníctvo ich mieni naplniť. Je tu i nová iniciatíva o špecializácii v oblasti financií, ale v konečnom dôsledku e, všetko sa stretáva pri financovaní. Na medzinárodných konferenciách nemáme na ukazovanie priveľa výsledkov, čo znamená, že ak, ak sa chceme vyhnúť slovu zlyhanie alebo fiasko, e, povedzme si aspoň úprimne, že výsledky sú poslabšie, ale aj preto, že úsilia neboli dobre odfinancované. Treba však budovať na tom, čo sa dosiahlo a predsedníctvo plne podporuje všetky iniciatívy. Samo o sebe to však stačiť nebude, aby sme sa vysporiadali so všetkými požiadavkami stratégie Európa do roku 2020 a biodiverzita požiadavkami na biodiverzitu. Financovanie tohto cieľa takisto súvisí so spoločnou poľnohospodárskou politikou eh, SPP. Ekologizovanie SPP je čímsi, čo teraz rezonuje a to isté platí pre spoločnú politiku pre rybné hospodárstva. Musia existovať možnosti, ako ochrániť morské životné prostredie a habitaty v oceánoch. Zazneli tu odvolávky na priority, na, na látky, ktoré sú vo vode. Mienime publikovať zoznam týchto látok a našim hlavným cieľom, primárnym cieľom, bude dosiahnutie dohody s parlamentom v prvom čítaní, pretože máme pocit, že je v záujme každého dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Treba mať, mať na pamäti, že sa bude revidovať právny rámec pre vodné zdroje. A bolo by dobre nám dožičiť viac času, viac, väčšie časové lehoty pri riešení tohto problému, ktorému všetci čelíme. Budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, hľadať kompromisy, na, pri tých najprekernejších otázkach a dúfame, že riešenie bude priateľné pre maximálnu možnú väčšinu členských štátov EÚ aj pre Európsky parlament. Nebudeme však zabúdať na to, že všetky opatrenia v konečnom dôsledku musia chrániť životné prostredie. Ja celkom chápem, že sa venuje veľká pozornosť liekom a farmaceutickým produktom. To je tiež položka na zozname našich priorít, ale je tu aj otázka nákladov na monitorovanie. Či nevznikne riziko, že náklady na monitorovanie budú priveľké. Neviem, či, či by Európsky parlament s takým niečím súhlasil. Ak nie, budeme musieť nájsť istú politickú dohodu na stretnutí rady v decembri. Bola tu odvolávka na ekologický vývoj, na zelené hospodárstvo, ekologické hospodárstvo. ako súčasť trvalo udržateľného rozvoja. ktoré by prinieslo kvalitu v každom jednom prvku aj v hospodárskom aspekte, aj v environmentálnom aspekte. Ide tu o široký, širokú škálu politických opatrení, ktoré bude potrebné prijať. A pokúsali, pokúšali sme sa ekologizovať poľnohospodárstvo, rybo, rybolovné hospodárstva, dopravu, okrem iného. A takisto ekologizovanie priniesť do e, surovinovej oblasti, ale zmeniť ľudské správanie to bude veľmi ťažké. Sú tu problémy, ktorým sa treba postaviť hneď v zárodku. Ľudia tu spomenuli, že treba istú úroveň finančných prostriedkov, aby bola odfinancovaná základná infraštruktúra, napríklad e, vodné toky a vod, vodné siete, kanály. Hovorili sme o tom na mnohých stretnutiach aj cez víkend ako zmeniť súčasnú hospodárskú paradigmu tak, aby sme ju adaptovali meniacim sa klimatickým podmienkam, ako infraštruktúru a siete prispôsobiť tak, aby sme dobre využívali vodné zdroje, aby ľudia mohli používať elektrické auta, aby mali k tomu vytvorenú sieť. Ehm, na to jednoducho treba finančné prostriedky bez toho sa to nedá. Predstavte si, že všetko toto musí prísť z únijného rozpočtu alebo z rozpočtov členských štátov EÚ. To sa nedá bez zaangažovania súkromného sektora, bez ehm, súkromno-verejných partnerstiev, PPP. Musíme takéto partnerstva vytvoriť, etablovať. Pán predseda, Európsky unijný rozpočet samotný nevyrieši všetky tieto obrovské problémy. A pokúsil, pokusil som sa teraz odpovedať na väčšinu otázok, pán predseda, ktoré som si poznamenal. Ak zostala nezodpovedaná niektorá z nich, poprosím vás, ja ju, nič som náročky nevynechal, ja na ňu rád odpoviem. Pán minister, v prvom rade sa vám chcem poďakovať že ste sem dnes po obede prišli a že ste boli k dispozícii na váš príhovor a na odpovede. E, je to široké spektrum, to, čo sa chystáte robiť. Mne sa páči ten prístup, ktorý si volíte, teda klimatické zmeny, ale komunikované aj v súčinnosti s politikou e, riadenia vodného vôd. Čiže tieto politiky patria dohromady a takisto aj reflexia nad konferenciou OSN. Tu ste ponúkli ako v budúcnosti dokážeme naplniť naše medzinárodné povinnosti. Istotne aj na úrovni výboru si to budeme musieť ešte zadefinovať, ako, ako im spôsobom nastavíme tie očakávania smerom k týmto konferenciám. Vždy je to splnené s značnými očakávaniami, ale ako ich naplniť. E, nebola to ale tá konferencia o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila to na opravu, bolo to konferencia o trvodržateľnom rozvoji a možno mnohých účastníkov bola dôležitejšia otázka sociálna ako otázka životného prostredia a v budúcnosti si budeme musieť ozrejmiť, ako sa pri takýchto príležitostiach v budúcnosti eh, budeme nastavovať našich medzinárodných partnerov. Povedali ste, že nie ste neutrálnym pozorovateľom, neutrálnym partnerom. Ani nemôžete byť v pozícii predsedníctva. Ani my nie sme vždy príjemní. Na začiatku samozrejme predsedníctva rady nejakej krajiny sme vždy príjemní, ale eh, vy ste hovorili okrem iného aj o dohode v prvom čítaní niekedy ale nevyhnutné veciam dovoliť dlhšie trvanie, musí e, sa nechať dobehnúť a kvalita, úplnosť, to je podstatné. Ja ale môžem povedať, že e, tento parlament, tento parlament ide tempom TŽV, teda rýchlovlaku, pokiaľ ide o legislatívu. Niekedy je to práve rada, ktorá ide skôr rýchlosťou regionálneho rýchlika, ktorá takto spracováva legislatívu. My sme veľmi rýchli v parlamente, pokiaľ ide o tieto legislatívne počiny Niekedy ale potrebujeme aj väčšiu mieru legislatívneho snahy na úrovni rady. Prosím vás, e, vydržte to počas tých šiestich mesiacov, nastavte to dobré tempo, ale aj nad rámec tých šiestich mesiacov ste ministrom životného prostredia, ale aj ministrom minister poľnohospodárstva. Keď ste práve na fóre ministrov poľnohospodárstva, tak myslíte na greening e, budúcej politiky poľnohospodárskej a dajte odkaz aj ministrom, vašim kolegom, že potrebujeme na to peniaze. Môžeme tie najkrajšie závery alebo rozhodnutia prijímať, ale ak pristupujeme ku kráteniam a ak nejakým spôsobom tlačíme veci na minimálnu úroveň alebo to financovanie, tak potom nie je možné tie politiky realizovať, nie je možné naplňať tie výzvy. A z tohto pohľadu si myslím, že je pre nás výhodou, že vy ste kombináciou, alebo u vašej osobe sa kombinuje polnospodársky prvok a prvok životného prostredia, kľudne kladte dôraz na politiku životného prostredia a úplne dôležité na záver, hovorili ste o správaní, o postojoch ľudí. Je to také, aké je, my že zmeníme a myslím si, že niekedy e, musíme, a to je apel na všetky tri inštitúcie, musíme lepšie vysvetľovať politiky. Prečo a, a ako to, že niečo, robíme, také, niečo takéto robíme na európskej úrovni. Viem, že toho času veľa nie je na takéto vysvetľovanie, ale mali by sme na to dbať aj do budúcnosti, aby sme s ľuďmi viac diskutovali, lebo jedine v takomto prípade môžeme e, dosiahnuť zmenu správania postojov ľudí. Želám vám veľa síly, veľa výdrže a veľa úspechov e, pri predsedaní na rade. Musím povedať, že to, čo som zažil doposiaľ, tak e, to svedčí o tom, že je to všetko dobre pripravené. Jedna vec je ale jasná. Mnohé predsedníctva už boli dobre pripravené ale nakoniec to budeme merať podľa tých skutkov. Každopádne hráte tímovú hru a celý tým, celé mužstvo musí byť, musí mať dobrú zostavu, tak povediac. A viem, že vy tú zostavu máte dobrú. Ešte raz vám srdečne ďakujem za to, že ste prišli a želám veľa, veľa úspechov. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Ešte by som chcel raz povedať, že v novembri je naplánovaná konferencia na Cypre, pokiaľ ide o ten blueprint a bolo by nám naozaj cťou, keby ste vy, ale samozrejme aj iní ctení europoslanci boli prítomní pri tejto konferencii, keby ste nás mohli postiť vašou prítomnosťou. Je samozrejme, pán predseda, že to, čo bude potrebné, to, čo bude nevyhnutné, tak to vám budem poskytovať k dispozícii a ochotne tak spravím. Ďakujem vám ešte raz veľmi srdečne. Ďakujeme veľmi pekne. A ako som už povedal, veľa úspechov, veľa šťastia a teraz sa, sa pustíte do tej roboty, tak povediať teraz tie skutky. So. Tak po tomto predstavení programu predsedníctva rady budeme pokračovať v našom programe. Budeme sa venovať našim aktivitám. A teraz ide konkrétne o legislatívne počiny 16. bezpečnosť činnosti v oblasti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori vieme si pred tým predstaviť, pod tým eh, predstaviť všeličo. Je to naozaj veľmi taký pregnantný názov, plný významu. Už niektoré veci sme počuli ohľadom tejto témy, myslím, že ten názov nie je až tak jednoduchý, ale teraz sa pustíme do toho, pustíme sa do rozpravy. Kritan Arzenis dnes nahradí spravodajcu. Nech sa páči, Kriton. Thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Budem e, sa stručne vyjadrovať e, k tomu, e, čo napísal pán Palecký. Ja som nebol bohužiaľ prítomný na tej príslušnej, na tom podujatí. Dnes máme nové objavy, ktoré nám umožňujú vyhľadávať zdroje ropy a e, plynu ešte hlbšie v mori, ale môže to mať skutočne ničivé dôsledky e, pre životné prostredie, ako to, čo sa stalo v Mexickom zálive. Takže sa musíme maximálne snažiť, aby sa takéto veci nestali v budúcnosti. V tejto súvislosti treba povedať, že vítam, e, pán spravodajca víta návrh komisie a považuje ho za vhodný nástroj na posilnenie bezpečnosti a environmentálnych štandardov v celej Európskej únii. Ako však konštatuje, bude veľa pozmenujúcich návrhov, ktoré nepochybne posilnia návrh, tak aby sa podarilo tie stanovené ciele splniť. Pán spravodajca chce takisto e, počiarknúť e, najväčší rozpor tohto návrhu. Komisia e, tú legislatívu vytvorila tak, že bude priamo aplikovateľná vo všetkých členských štátoch a e, členské štáty hovoria, že by bola vhodnejšia smernica a nie nariadenie. A E, o tomto sa práve e, debatovalo e, na pôde Európskeho parlamentu. Názor pána Palecky sa je taký, že by sa mal podporiť názor a stanovisko komisie s tým, že nariadenie by vytvorilo vhodné a vyrovnané pole pre činnosť naprieč celou Európskou úniou v záujme bezpečnosti občanov aj zachovania morského prostredia a umožnenia ťažby plynu a ropy. Treba e, takisto vytvoriť finančné zábezpeky na e, čistenie a odstraňovanie väčších nehôd. To je e, v súlade s kľúčovými princípmi environmentálnej legislatívy Európskej únie v prípade veľkých nehôd, mm, ale to sa môže stať nielen veľkým, ale aj menším firmám. E, takéto firmy môžu bankrotovať a napokon sa e, tieto náklady za odstraňovanie následkov ocitnú na bedrách daňových poplatníkov. Treba E, takisto posilniť ustanovenia týkajúce sa výmeny informácií. E, takisto by e, sa aj občania mali konzultovať a to v dostatočnom predstihu, pokiaľ sa plánujú nejaké ťažobné aktivity, tak aby sa obmedzili škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví. Treba lepšie chrániť a upraviť anonymné mm, informovanie o e, nevhodných činnostiach. A takisto treba sprísniť e, e, kritéria udelovania licencií na ťažobné činnosti. A to s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rast ťažobných činností s ohľadom ohľaduplný na, ohľaduplných na životné prostredie. Spoločnosti musia mm, dokázať pripravenosť svojho personálu a príslušných vybavení. Európske spoločnosti musia splňať najvyššie štandardy, aj keď e, pracujú mimo hra, hraníc Európskej únie napríklad v prípade ťažobných činností e, pri ťažbe ropy a plynu pri hraniciach Európskej únie. E, túto bezpečnosť možno výrazne zvýšiť, ak budú mať príslušné úrady možnosť spoločne vykonávať kontroly ťažobných zariadení. E, je to v záujme ochrany životného prostredia a verejného zdravia. V prípade väčšej nehody musia mať spoločnosti plány na účinné reagovanie a riešenie núdzových situácií. Musíme zabezpečiť, aby sa e, tieto e, plány týkali aj ťažby v Severnom mori a v Stredozemnom mori tak aby sa to skutočne týkalo všetkých ťažobných eh, činností eh, ťažby ropy a plynu eh, v celej Európskej únii, tak aby sa nemohla vytvoriť situácia, že sa ohrozí bezpečnosť životného prostredia a verejného zdravia. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, Kriton Narzenis. A teraz EPP, tieňový, tieňová spravodajkyňa Šníba Jastram, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda neviem, komu by som mala poďakovať celkom presne, ale v prvom rade sa poďakujem pánovi Paleckému a potom Krytonovi Arzenisovi, ktorý dnes všetko tu predniesol. Takže srdečná vďaka za návrh. E, vítam návrhy komisie, ktoré zlepšujú bezpečnosť aktivít offshore a ktoré e, zmierňujú rizika nehôd offshore tento návrh pre mňa ako obyvateľa Severného Nemecka, ale aj pre ostatných, ktorí žijú, na, žijú v oblastiach pobrežných v rámci EU, je to mimoriadne dôležité. Všetci vieme, aké negatívne dopady pre životné prostredie majú e, havárie takéhoto typu. E, v EU je okolo tisíc takýchto zariadení offshore. Musím vychádzať z toho, že v budúcnosti sa ten počet ešte zvýši a všetky takéto či už e, takéto práce, vrt, ako vrtanie alebo takéto zariadenia skrývajú v sebe isté riziko. Preto je nevyhnutné ten právny rámec e, dohodnúť na vysokej úrovni. Nariadenie by tie minimálne spoločné pravidlá na úrovni EÚ zabezpečilo a tak by sme išli najlepším, najlepšou cestou. Pokiaľ ide o návrh pána Paleckého, tu chcem odkázať na tri konkrétne body. Poprvé tie presné, tie, tie presné pozmenia, ktoré sa týkajú transparentnosti, to vítam. Potom pokiaľ ide o likvidáciu a vyradenie tých zariadení, aj to vítam. Samozrejme musíme zabezpečiť, že v prípade, že v budúcnosti budú ukončované tie bude nevyhnutné zabezpečiť bezpečnosť. Problematickým sa mi zdá ale návrh, že dotknutý štát musí, alebo môže požadovať spoločnú inšpekciu krajiny, ktorá je do toho nejakým spôsobom zapojená, kde sa dejú takéto práce, aby tá likvidácia má prebehnúť. To je niečo obmedzujúce, môže to vplyvať negatívne na vykonanie tej činnosti, na to odstavenie, na tú odstavku alebo ukončenie. Myslím si, že nie sú vôbec e, nevyhnutné takéto úpravy, takéto opatrenia. A e, ďakujem, ďakujem pekne. Bas Eichhout, ďalší. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda a ďakujem Krytonovi za to, že predniesol e, stanovisko e, v tejto oblasti. E, čo teda môžeme k tomuto stanovisku povedať? Do značnej miery podporujeme ten smer, ktorým sa pán Palecký uberá a je dobré posilniť návrh komisie, pretože pre nás bol tento návrh trocha sklamaním. Keď sa minulý rok toto, tento návrh publikoval, nesplnil naše očakávania. My súhlasíme s tým, že by to malo byť nariadenie a nie smernica. Je veľmi dôležité, aby to skutočne bolo nariadenie, tak aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetky členské štáty, aby sme nediskutovali o tom, kto nakoniec vykonáva čo a vytvárali tak ďalšiu neistotu. Takže toto je veľmi dôležité. Súhlasíme so, spravodajcom, že by to malo takto zostať. Kľúčová priorita je zabrániť, aby sa vôbec také havárie eh, stávali a je veľmi dôležité to, čo sa povedalo, že potrebujeme e, kontrolórov, inšpektorov a rola MC je samozrejme v tom, aby bola takisto prítomná. Takže E, v, tomto smere sa e, spravodajca tak jasne nevyjadril a preto môžete e, očakávať v tomto zmysle pozmenujúce a doplňujúce návrhy, aby táto agentúra bola lepšie zastúpená. Pokiaľ ide o prevenciu nehôd, treba zabezpečiť, aby sa nevyskytovali žiadne riziká v zraniteľných oblastiach, najmä pokiaľ ide o rôzne ekosystémy, ale aj ťažbu v hlbokom mori. Hovorím o severnom, oblasti Severného mora, arktickej oblasti, kde sme vlastne aplikovali, e, navrhovali moratórium a e, k tomu ešte pridáme pozmenujúce, doplňujúce návrhy, pretože ak tam nastane nehoda, príde k nehode, tak je potom veľkou otázkou zodpovednosť a súhlasíme s spravodajcom v tom, že treba posilniť aj finančné ustanovenia. Je veľmi zaujímavé sledovať, že v tejto chvíli um, poisťovne hovoria, že nemôžu v podstate zabezpečiť alebo pokryť tieto veci vzhľadom na to, ako sú tieto veci nebezpečné. Dokonca ani poisťovacie spoločnosti nevedia odhadnúť na základe dostupných údajov, ako to môže byť finančne náročné e, tie e, ťažobné firmy teda vykonávajú činnosti, ktorých riziká sú vlastne ťažko odhadnutelné. A to by sa skutočne malo riešiť. E, treba to teda zabezpečiť, keď nie prostredníctvom e, poisťovní, tak iným spôsobom, tak aby skutočne tie firmy, ktoré sa týmto činnostiam venujú a majú z toho profit, tak aby skutočne len e, nepodstupovali rizika, e, ktoré v prípade nehody nemôžu vlastne riešiť. To je pre nás absolútne nepriateľné. Nie len v našich vodách, ale aj mimo európskych vôd, kde tieto spoločnosti vyvíjajú svoju činnosť. Máme legislatívu, ktorá toto upravuje vo vzťahu k európskym spoločnostiam, aj keď vykonávajú činnosť mimo Európskej únie. Chceme te, teda, aby boli skutočne zodpovední za všetky náklady vrátane e, vyraďovania z prevádzky a aby toto vyraďovanie z prevádzky a ukončovanie prevádzky neplatili verejné orgány e, a aj zisky e, z týchto činností by skutočne mali byť zosúvzťažnené s celým týmto reťazcom. Takže my chceme posilniť návrh komisie a to tak, aby sme ho ešte vyostrili. Ďakujem pekne, Bas. Dnes je deň zástupcov, zástupcov tieňových spravodajcov a teraz dodám slovo zástupcovi Corin Lepáš. Ďakujem. Pán predseda za slovo, Korin Lepáš tu bohužiaľ nemohla byť, preto ma poprosila, aby som prehovoril za ňu. ďaka Krytonovi a spravodajcovi. Tento koncept je veľmi dobrý, dobrým východiskom. My ako liberáli sme predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby sme posilnili túto správu, najmä v oblasti finančnej e, bezpečnosti, transparentnosti a nezávislosti e, tretích strán, ktorí sú aktívni, ktoré sú aktívne na mori. Čo sa týka právnych nástrojov, pán Pálecký nič nezmenil. Malo by to byť nariadenie a nie smernica. Takisto to navrhuje e, spravodajca gestorského výboru ITRE. Takže podporujeme. Zásadné je, zásadnou je aj úloha, ktorú hrá Európska agentúra pre námornú bezpečnosť. Jej úloha je obmedzená na transport, na dopravu a liberálna skupina to vníma ako veľmi dôležité, ale treba rozšíriť jej pôsobnosť aj na prieskum a vyhľadávanie ropy. Čo sa týka finančného zabezpečenia, BAS už vzniesol niekoľko veľmi dobrých bodov v tejto veci. Vítame, že komisia rozširuje rozsah pôsobnosti smernice o e, zodpovednosti Veríme, že operátori musia byť braní na, na zodpovednosť pri postupe licencovania aj počas operačného obdobia všet, za všetky projekty, ktoré sa dejú na otvorenom mori mimo pobrežia, musia preukázať, že majú zabezpečené finančné prostriedky, ak by prišlo k nejakým konkrétnym aktivitám ohrozujúcim životné prostredie a že by boli schopní odfinancovať e, potrebný zásah, ochranný zásah. Sústredili sme sa, pán predseda, na e, nezávislosť tretich strán, overovateľov a transparentnosť celého projektu. Boli sme veľmi spokojní, že spravodajca v extrémnych prípadoch zaviedol tento inštitút a my dodávame, že v súčasnosti sa už začína e, vrtať a hľadať ropa v arktických oblastiach a preto je táto právna norma veľmi potrebná. Ďakujem pekne. Marina Nakaokis, jej dám slovo, ona zastupuje kolegu Stevensona. Thank you. Ďakujem za slovo. Áno, ja som Stevenson dnes. Vyzerá stále lepšie, pravda. Budem čítať z jeho poznámok. Predovšetkým sme si všetci vedomí tu v parlamente, že e, prieskum ťažby ropy, potenciálnych nalezisk mimo pevniny e, predstavuje rizika. Ako Vicky Fordová už poukázala, všetky aktivity, ktoré sa týkajú ťažby mimo pevniny na mori, musia mať v sebe zabudované na vysoké zabezpečovacie prvky, prvky zabezpečenia bezpečnosti a nikto nepoužíva eh, príklepovú vrtačku na to, aby si ňou rozbil oriešky, ale musíme naozaj eh, dosiahnuť, aby sme právnou úpravou dostali niektoré firmy mimo tohto trhu. Z hľadiska britskej perspektívy som hrdá na naše právne úpravy, ktoré platia pre Severné more. Sme svetovým príkladom eh, osvedčenej praxe v tejto veci a vítame niektor- text komisie v tých častiach, ktorých vychádza zo súčasnej britskej právnej úpravy. Bolo by žiaduce, aby aj iné členské štáty zvýšili svoje štandardy tak, aby sa vyrovnali tomuto, tejto úrovni. Nepáči sa nám, že komisia navrhuje nariadenie a nie smernicu, preto núti členské štáty, tak ako napríklad Veľkú Britániu, aby zrušili časť svojej veľmi úspešnej legislatívy a namiesto toho zaviedli celoeurópsku legislatívu. Vyškolenie e, pracovníkov na túto novú právnu bázu bude stať veľa peňazí a spotrebuje sa na to veľa času a môže to dokonca viesť k zníženiu bezpečnostných štandardov, keďže inšpektori a pracovníci na mori budú musieť čas svojej energie a času venovať učeniu sa týchto právnych vecí, namiesto toho, aby sa venovali práci. Správy o rizikách mm, budú musieť byť vypracované a potrebujeme na to stovky tisíc libier. Citujem to v librách. Ešte nemáme euro sme na tom tak, ako ste boli predtým vy. Náš, e, váš návrh by nás doviedol do čiernej, do nočnej mori, čo sa týka legislatívy a takéto dôsledky by mohli vyústiť do katastrofy. Ako britská poslankyňa by som rada poukázala, že máme istý bezpečnostný model, istú erudíciu a odbornosť, čiže by ste mohli čerpať vy, operátori, aj robotníci v EÚ z týchto tejto erudície. Viem, že je dočasne pozastavená. Niektorí by chceli, aby bola e, dočasne aspoň pozastavená možnosť ťažby na mori a v šelfe, ale keďže žijeme v reálnom svete, treba si uvedomiť, že ropa a zemný plyn, ktoré sú uložené pod morom a v šelfe, jednoducho sa ťažiť budú. Predložíme viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto textu. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám. Ďakujem za osviežujúci príspevok z Británie. Z, Veľk- z Spojeného kráľovstva, prepačte, opravuje sa rečník. Ďalším rečníkom je kolegyňa Wills. Je tu? Je tu osobne jedna z dvoch tieňových spravodajkyň, ktoré sú prítomné osobne. Veľmi pekne ďakujem. Predovšetkým prvá poznámka. Považujem to za neprimerané, že výbor Envy teraz má len e, takúto úlohu z pohľadu z e, výboru ITRE. Komisia navrhla e, postup, ktorý sa týka týchto aktivít offshore a ide o tento problém aj z pohľadu nejakých e, škôd pre životné prostredie a z toho rezultujúceho nebezpečenstva pre zdravie ľudí a zvierat e, je našou úlohou, aby sme sa e, zaoberali otázkami sanácie životného prostredia a klimatických otázok. ITRE je zodpovedné za priemyselnú politiku EÚ, mali by s nami spolupracovať, nemali byť gestory. Ja sa obávam, že týmto spôsobom už od počiatku to smerovanie parlamentu v tejto veci bude nastavené. Napriek tomu e, vyslovene vítam, že komisia, pokiaľ ide o bezpečnosť aktivít offshore, vidí e, potrebu konať a že navrhla, alebo predložila návrh nariadenia. Tým pádom EÚ dostáva možnosť tie minimálne štandardy realizovať priamo na úrovni členských štátov. Ambiciozne a e, štandardy, ktoré platia po celej EÚ, sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým žiadne, no, žiadne aktivity v tejto oblasti nebudú ochránené pred eh, túžbou eh, spoločnosti profitovať z tohto. Ten eh, obrovský hlad po zisku motivuje aj negatívnym krokom tieto spoločnosti. Takýmto spôsobom eskalujú ceny a vyháňajú dopyt do obrovskej výšky. Tým pádom dochádza k obrovskému vyprázdňovaniu zásob či už plynu alebo zemné, e, teda plynu zemného alebo ropy, aj keď sa nachádzajú veľa kilometrov pod morom. Takisto riziko e, havárií tejto veci sa, sa zvyšuje výrazným spôsobom. E, toto sa ukázalo aj za posledné dva roky. Keď teda príde k nejakej havárii alebo nešťastiu, tak je nevyhnutné zabezpečiť, že zodpovedná firma bude sa zodpovedať za všetky tie škody a že to bude do dôsledkov tu článok 4 komisie, návrhu komisie je príliš vágny. Je nevyhnutné jednoznačne stanoviť, že bezpečné a dostatočné finančné prostriedky budú k dispozícii skôr, ako bude udelená e, vrtná licencia, e, licencia na ťažbu alebo na vrt pre akúkoľvek e, spoločnosť. Čiže tie spoločnosti budú musieť prebrať akékoľvek finančné dôsledky zo škôd. Chcem varovať na tomto mieste, pretože v konečnom dôsledku európsky daňovníci budú musieť znášať tieto škody. E, myslím si, že e, spravodajca ide tu na svojimi pozmeňovacími návrhmi e, správnym smerom. Vyzľadávanie prískup ťažba ropy a zemného plynu v senzitívnych oblastiach nie je podľa mňa obhajiteľné. Žiadna firma nemôže byť schopná znášať katastrofy plynúce z nejakej ropnej katastrofy. Nie sú ani žiadne skúsenosti predchádzajúce, akým spôsobom nakladať s takýmito katastrofami v takýchto citlivých oblastiach alebo oblastiach takýchto morských. Takéto E, ostrovy vrtné alebo vrtné plošiny, tie výrazným spôsobom znečistujú to okolie e, nešťastia tankerov alebo nejaké rafinérie, keď e, majú nejaké havárie, tak výrazným spôsobom sú tie škody navyšované a tým sa zvyšuje aj riziko pre životné prostredie. Keď firmy nedokážu zabrániť takémuto znečisťovaniu alebo nechcú tak robiť, tak nemali by potom dostávať licencie na ťažbu alebo prieskum v tých citlivých oblastiach koncerny ropné ešte stále venujú veľkú časť svojich investícií na vyhľadávania prieskum e, zdrojov e, zemného plynu a ropy. E, ostatné inštancie si zatvárajú oči pred mnohými faktami. Tu EÚ je požadovaná, aby koncerny investovali viac do obnoviteľnej energií a nie, aby vždy pokračovali v tejto ťažbe za zvýšených nákladov tým pádom, hlavne v citlivých oblastiach, treba zabraniť takém, takémto prieskumu a ťažbe a treba schvalovať e, ustanovenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Len takým spôsobom dokážeme pripraviť e, pôdu na ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Ďakujem pekne, vy ste zodpovedali otázku v neprítomnosti. Ja musím povedať, že som až do posledného, do poslednej sily bojoval za to z úrovne predsedu výboru. Som ten boj prehral nakoniec na konferencii predsedov, ale ja si stále tiež myslím to, čo vy, pokiaľ ide o tú pôsobnosť výboru. E, my máme isté výlučné, výlučnú pôsobnosť, pokiaľ ide o e, jednotlivé články a pokiaľ ide aj niektoré zdieľané kompetencie, kde spolu zítre konáme. A výsledok, ktorý máme pred sebou, je výsledkom zlého boja s kolegami z A ja sa domnievam, ako vy, že to, ten postup, to konanie by sa malo udiať tu na, na našom výbore, ako mal byť gestorský, ale ja nie som ten, kto rozhoduje. I v koše, nech sa páči. Bez časového obmedzenia. Okay. Oui, mm, merci beaucoup, monsieur le président. Euh, il se trouve que l'an dernier... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako sa stalo minulý týždeň, keď som bol v Európs- nebol som v Európskom parlamente, bol som v Národnom zhromaždení vo Francúzsku a náš premiér Jean Makeho, e, nesúhlasil som s jeho názorom a mám kópiu e, návrhu zákona, ktorý zakazuje prieskum a vyhľadávanie ropy a zemného plynu mimo pobrežia. Možno vám môžem prečítať e, z tohto textu. Je to vysokoenergeticky náročná aktivita, Potrebujeme na to zvláštne plošiny. Je to veľmi zdlháva procedúra, ktorá potrebuje špeciálny personál. Musí sa tu vrtať, tak ako keď sa vrta v šelfe a hľadá sa zemný plyn. Je to štvornásobne drahšie, ako e, robiť vrty na, e, na ropu a zemný plyn na pevnine. Vieme z konkrétnych prípadov v Guajane, keď sa pokúšali o ťažbu zo pobrežného šelfu a v pobrežných vodách. A tieto firmy museli investovať do vyhľadávania prieskumu značné sumy peňazí a mali plošinu, ktorú, ktorú presunuli do tejto, do tejto časti sveta a 300 tisíc eur denne minuli na tento prieskum. Je to skrátka príliš náročné a v Gajane sa to potvrdilo. Ďalej, biodiverzita v tejto časti sveta je pozoruhodná a mne sa páčilo, čo povedala pani Beliej e, o morských korytnačkách, ktorí žijú v tomto, ktoré žijú v tomto regióne a myslím, že ich ohrozujeme viac ako iné živočišné druhy. A smerom ku komisii by som poznamenal, schápem vaše stanovisko, e, schápem aj stanovisko spravodajcov, ale mali by ste byť prísnejší voči týmto aktivitám. Treba pripomenúť, že keď chceme energiu, tak by sme ju mohli získať úplne iným spôsobom a nie takýmto. Odkazujem na kolegu Basa. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz sme sa dostali na koniec. Na koniec tej diskusie. A teraz chcem dať slovo komisii a Nech sa páči komisia. Yes, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým tým, ktorí si vzali slovo a i tým, ktorí podporujú návrh komisie. Cieľom komisie je vytvoriť lepšie podmienky pre vyhľadávanie a prieskum ložisk ropy zemného plynu. Či chceme, či nechceme, v nasledujúcich dekádach sa tieto aktivity budú konať, dokonca aj plán postupu do roku 2015 v energetike počíta s nízkouhlíkovým hospodárstvom a s najlepšími možnými zdrojmi energie, napríklad ako sú obnoviteľné zdroje. Napriek tomuto všetkému treba zostať pragmatický. My a realistickými aj ropa, aj zemný plyn nás budú sprevádzať v nasledujúcich 10 ročiach. Bude to jednoducho tak. Skutočne je veľmi dôležité, aby sme e, vytvárali náležité právne úpravy na Európskej únijnej úrovni, pretože v EÚ sú isté vrty hľadajúce ropu a zemný plyn. Niektoré krajiny sú pokročilejšie v tomto prieskume ako iné, napríklad ako Británia. Chcem vám pripomenúť, že práve BP e, bolo zaangažované v Makonde, podľa mňa, si, ak si to ešte dobre pamätám, a britská firma BP. A spoločnosť by sa mala o takéto veci zaujímať a jednoducho tieto aktivity nesmú zostať právne neupravené, legislatívne neupravené. Chceme sa uh, chceme nam, nasmerovať tieto právne úpravy pri, na operátorov, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie svojich prevádzok, aby boli bezpečné. Takže či pôjde o nariadenie alebo o smernicu, e, táto rozpráva sa odohrá v tomto parlamente lete. Výbor ITRE navrhuje, aby to bola smernica a my sme si s uspokojením všimli, že vy, váš výbor, skôr podporuje formu nariadenia. V rade táto e, diskusia bude sa tiež odohrávať, iste si to viete predstaviť. Ďakujeme za podporu a za podporu hlavných línií nášho návrhu. Počerkli ste mnohé veci v tejto téme, ktoré sú zložité a my veľmi dobre chápeme, že dôležitosť finančného zodpovedania sa za svoje činy vo veku, keď zaisťovateľia nie sú schopní poistiť všetky škody, ktoré by sa mohli e, objaviť alebo ktoré sú, kde je potenciál vzniku takýchto škôd, musíme hľadať aj možné ďalšie alternatívy v našom návrhu. Chápeme vaše obavy, ale si myslíme, že nemáme žiadne eh, z vrecka vytiahnuté riešenia, ktoré by sme hneď mohli použiť. Zajímavý, spravodajca, zajímavý návrh spravodajcu o spoločných inšpekciách mimo jurisdikcií jednotlivých členských štátov, teda že inšpektor by prišiel z inej jurisdikcie a urobil kontrolu na území iného členského štátu, e, je pravda a máme aj príklady od inakiaľ, keď jednotlivé prevádzky neboli e, e, monitorované iba zo svojho členského štátu, ale skôr regionálnou spoluprácou sa tieto veci riešili a Veľmi správne ste pochopili aj to, že odstavovanie plat, e, plošín, ropných plošín z prevádzky je ďalší problém a malo by toto byť súčasťou udeľovania licencie. A licenciu by mali dostať len takí operátori, ktorí by boli zodpovední za celý životný cyklus ropnej plošiny až do konca životnosti. A je tu aj Ďalšia vec, ktorú ste zdôraznili, a to je úloha organizácie EMSA, nedávno nariadenie o organizácii EMSA, je to Európska agentúra pre námornú bezpečnosť, umožnila, aby EMSA sa angažovala aj v vrtoch e, mimo pevniny. A niektorí z vás iste vedia, alebo žiadajú o to, aby vykonávala dozor. Ja si myslím, že pre organizáciu EMSA toto nie je jedna z jej úloh, jej úlohy sú zadefinované a možno by sme mali krok za kroku postupovať. Komisia si nežela zájsť až tak ďaleko. Teraz niečo k transparentnosti. Je to súčasť nášho návrhu a vítame námety, ako zlepšiť transparentnosť citlivosti k istým veciam. V procese udeľovania licencií treba zohľadniť aj toto. Aj e, arktická citlivá oblasť e, je niečím zvláštnym, čo treba právne ošetriť, ale veríme, že sa aj tu v texte nastavia správne podmienky tak, aby sa mohli pre prieskum otvoriť nové oblasti aj v Ark- politických e, zónach. Technicky e, by sa to malo vyriešiť na úrovni udeľovania licencie, čo by malo byť tou najlepšou prevenciou, to by malo to najlepšie, e, to by malo najlepšie zabrániť nežiadúcim aktivitám a výsledkom. Toľko z mojej strany. Viem, že tento výbor predloží mnohé pozmeňujúce návrhy a zajtra výbor ITRE bude o tejto istej tematike hovoriť a som si istý, že rozpravy v parlamente budú zrušujúce a tešíme sa na ne. V rade musím povedať, že už 6 mesiacov pracujeme na tejto veci a napredujeme, veci sa menia. Očakávame že sa veci pohnú vpred aj preto, že to je jedna z priorit cyperského predsedníctva. Takže keď ide o spoluprácu a súčinnosť medzi radou a parlamentom, tam treba veci ukončiť do konca roka, pretože nemôžeme strácať čas. Musíme vytvoriť najlepšie možné podmienky na vyhľadávanie a prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu na mori. Máme spoločný cieľ vytvoriť tie správne podmienky. A návrh nariadenia k tomu to smeruje. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne komisii. Tým pádom sme sa dostali na koniec výmeny názorov a termín na predkladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov 12. júl 2012 12 hodina. 16. september e, budeme diskutovať o týchto návrhoch. Tu na výbore 19. septembra hlasovanie na výbore a na výbore ITRE sa 10. oktobra bude hlasovať. Taký je časový plán. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým zúčastneným za túto diskusiu. Teraz ďalší bod programu 17. 18. To spravíme spolu. E, rámcový program pre výskum a inovácie Horizon 2020 a špecifický program na vykonávanie programu Horizon 2020, rámcový program pre výskum a inovácie. Najskôr chcem dať slovo spravodajcovi a spravodajcom je Kristian Silviu Bušovi. Správne som to vyslovil? Pýta sa pán Bušovi. Bušovi, Chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a e, členom tohto výrobu, výboru, ktorí predložili asi 400 e, e, pred návrhov k tomto stanovisku a ďalších 200 k špecifickému programu. Chcel by som teda sa zmeniť o niektorých veľmi konkrétnych a dôležitých pozmenujúcich e, návrhoch a toto nepredstavuje moju defini- moje definitívne stanovisko, lebo to ešte bude predmetom ďalšieho posudzovania. Predpokladám, že aj, svoji, aj moji kolegovia budú obhajovať svoje stanoviská vo svojich pozmenujúcich návrhoch. Tieto návrhy e, prinášajú e, nové myšlienky, mm, a určite ich teda veľmi rád podporím um, ide o... Je, niektoré z tých pozmeňovacích návrhov sa týkajú e, prilákania e, vedcov, e, ktorý, aby sa zaoberali týmito e, otázkami. E, kladie sa tam dôraz na interdisciplinárnosť e, a to je podľa mňa ten najlepší spôsob, ako pristupovať k tým výzvam, ktoré tieto veci predstavujú aj v oblasti sociálnej máme pomerne veľa pozmenujúcich návrhov. A v niektorých oblastiach by som chcel navrhnúť určité kompromisy. Niektoré pozmenujúce návrhy sú ambicioznejšie než návrhy komisie, niektoré sú reštriktívnejšie. Ja sám som predložil pozmenujúce návrhy, ktoré mierne menia e, formulácie v návrhu e, stanoviska. Pokiaľ ide o alternatívy e, týkajúce sa E, ľudských embryí. Myslím, že by, sme tu, že by ten návrh komisie nebol, nemal byť príliš preskriptívny. Mali by sme brať do úvahy e, nové e, možnosti a nielen napríklad odber kmeňových buniek z pupočnej krvi. Tie ak tie kmeňové bunky nemôžu byť patentované, iné komponenty týchto buniek môžu byť a máme tu ďalšie poznaniujúce návrhy týkajúce sa nanotechnológií a najmä ich bezpečnosti. Niektoré z nich môžem podporiť, lebo sa nazdávam, že aj nanotechnológie môžu prispieť k vodcovstvu v technologickej oblasti a aj k bezpečnosti. A to je takisto jeden aspekt, ktorý nemožno prehliadať. Pani Gutierrez Cortines predložila pozmenujúci návrh, e, ktorý sa týka e, využitia týchto, týchto technológií e, v polnohospodárstve. Nie som však veľmi presvedčený o tom, že by sme mali zvlášť alebo oddelovať priority v rámci ekoinovácie, pretože ekoinovácie majú veľmi široký rozsah a obsahujú mnoho aktivít, ktoré už sú pokryté inými sektormi. Pokiaľ ide o časť týkajúcu sa zdravotnej starostlivosti, je tam e, sekcia týkajúca sa chronických e, ochorení a prevencie a ďalších otázok, ktoré sú e, doplňujúcej povahy. K tomu som predložil niektoré návrhy. A sú tu takisto zaujímavé návrhy týkajúce sa výskumu niektorých ochorení. Toto je veľmi zaujímavá oblasť, oblasť ktorú možno ďalej ešte e, preskúmať e, a to takisto v nadväznosti na e, špecifický prístup k rôznym pohľaviam a hovorí sa tu aj o um, takých chronických ochoreniach, kde by sa mali financovať eh, určité aktivity. Eh, môj kolega z Rumunska, pán Luhan, hovoril o eh, ľudí s postihnutiami, tento text by som chcel ponechať na všeobecnejšej úrovni, tak aby sa nechali otvorené dvere pre také činnosti, ktoré práve sú zamerané na ľudí s e, postihnutím. Pokiaľ ide o chronické choroby, bolo by vhodné vypustiť všetky príklady, tak aby sa e, všetky chronické choroby ocitli na rovnakej rovine a aby tam neboli vynechané žiadne ďalšie chronické choroby v rámci horizontu 2020 chcem sa takémuto vynechaniu vynechať, ale vyhnúť a dúfam, že sa nám podarí e, dosiahnuť kompromis. Pokiaľ ide o vzácne ochorenia, to je pre mňa tiež dôležitá priorita ehm, otázka plodnosti a podobne. E, tam treba brať do úvahy rizikové faktory musíme sa dohodnúť na formulácii kompromisného návrhu a na to musíme pracovať všetci dovedna. Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, súhlasím s kolegami, ktoré, ktorí predložili návrhy týkajúce sa e, dodávateľského reťazca, ekosystémov a e, životného prostredia. Všeobecne potrebujeme optimalizovať e, dodávateľský reťazec a zamerať sa na bezpečnostné otázky tak aby sme mohli lepšie naplňať ciele e, podpory zdravia. A pokiaľ ide o skleníkové plyny, musíme si e, sa zamerať na tie konkrétne ciele, na zníženie emisií. Hoci nie som za ideologické debaty, ale je to pre nás veľmi dôležité, pre tento výbor treba to prediskutovať. Horizont 2020 musí e, prispieť k eh, obnoviteľným zdrojom energie a zvýšeniu efektivity, energetickej efektivity a takisto riešiť otázky ukladania energie. A to musí byť v súlade s hm, cieľami environmentálnych politík, s cieľmi environmentálnych politík. Ehm, veľa kolegov sa vyjadrovalo k eh, opatreniam v oblasti vodného hospodárstva a k e, e, otázkam súvisiacim so zmenami klímy. Pokiaľ ide o e, zapojenie malých a stredných podnikov na riešení týchto všetkých víziev, toto treba ešte ďalej prediskutovať a E, treba tu teda riešiť aj otázky a nájsť kompromis financovania malých a stredných podnikov. A teraz pokiaľ ide o rozpočet e, všeobecne, navrhol som pozmaňujúci návrh, e, kde sa, podľa ktorého sa majú vyškrtnúť jednotlivé percentuálne údaje, pretože podľa mňa nech už dopadnú rokovania z MFF akokoľvek, mali by sme e, tie jednotlivé priority financovania v rámci programu zachovať. To je pre mňa dôležitý aspekt a chcem, aby sme tento princíp zachovali. Na tom by sme sa mali dohodnúť v rámci výboru ITRE pri diskusiách o horizonte 2020. Určite sa vyskytnú rozdielne názory, ale dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu. Pokiaľ ide o celkový rozpočet a jednotlivé priority, ako som povedal, som za to, aby sme zvýšili e, e, finančné prostriedky na výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti a to v dlhodobej perspektívne, perspektívne pokiaľ ide o rozpočet e, pre e IT. E, chcel by som, aby takisto sa navýšil rozpočet vzhľadom na určité spoločenské výzvy a aby Inštitút pre technológiu tento rozpočet riadila a bol zaň zodpovedný. Mali by sme tieto peniaze investovať do, do, do, do toho, aby sme sa, stali, aby sme sa postavili na čelo e, priemysel, e, priemyselného e, výskumu a nemali by sme investovať toľko peňazí do základného výskumu, ktorý sa nie vždy prejavuje v konkrétnych inováciách. Myslím, že tieto, aj v tomto prípade je možný kompromis. Samozrejme, že zorganizujem čo najviac tieňových e, stretnutí podľa potreby, aby sme tieto kompromisy prediskutovali. Chcem však na začiatku povedať, že by som si želal, aby ten text byl čo e, najkoncíznejší e, a aby tie veci, ktoré sa tam zmenia, boli len v záujme celkových cieľov. Ďakujem. Ďakujem pekne Bušoj za veľmi podrobné približenie vašej správy. A teraz sa dostávame k tieňovým spravodajcom a ako prvý za EPP dostáva slovo pani Gutierrez Cortines. Nech sa páči. 5 minút maximálne. Vážený pán predseda, chcela by som poďakovať za e, snahy pánu, e, snahu pána e, Bušoj. Toto je oveľa komplikovanejšia otázka než tie predchádzajúce programy. Toto je skutočne oveľa komplexnejšia otázka, ale zároveň nám to nesmie zabrániť v tom, aby sme ďalej sledovali svoje ciele je, je to niečo, e, do čoho sme investovali veľa snahy, všetci členovia e, tohto výboru a e, súvisí to s programom Horizont 2020. je to niečo, čo sa vlastne rozvíja v rámci rôznych konkrétnych programoch programov. Takže tu riešime technické problémy a takisto musíme opatrne pristupovať e, k tým tech, te, pozmenujúcim návrhom technickej povahy. V opačnom prípade by sme mohli ohroziť celý tento projekt. Napríklad každý program zodpovedá určitému organizmu e, riadenia alebo oddeleniu riadenia e, komisie a E, to znamená, že akákoľvek zmena môže mať e, vplyv aj na iné oddelenia alebo sekcie a preto musíme byť veľmi opatrní e, v tom, aké pozmenujúce návrhy predkladáme, tak aby v podstate nedeformovali ten program ako celok. Napríklad stanovisko rady k klimatickým zmenám, talianské stanovisko a podobne. Nebudem zachádzať do podrobností. musíme uvažovať e, a vziať do úvahy e, tie jednotlivé mm, pozmeňujúce návrhy s veľkou opatrnosťou považujem za veľmi dôležité, aby sme sa neprestali venovať aj konkrétnym e, aspektom a aby sme sa nezaoberali len všeobecnými otázkami, napríklad otázka infraštruktúr. V horizonte 2020 sa hovorí o štruktúrálnych fondoch. Nuž to súvisí len s investíciami, fyzickými investícií alebo do fyzických infraštruktúr ale infraštruktúry môžu mm, byť e, vytvárané aj informatickými, e, počítačovými e, infraštruktúrami. Musíme teda byť veľmi opatrní pri interpretácii, tak aby ministerstva hospodárstva vedeli tie jednotlivé koncepty si interpretovať harmonizovanie, pokiaľ ide o horizont 2020. Toto je jedna z priorít Ďalej je tu otázka investícií do vzdelávania a transferu vedomostí a technológií. Často e, už pracujeme so zastaranými konceptmi, ktorým už nikto neverí a pri, napriek tomu ich stále opakujeme. Takže aj v tomto smere musíme byť opatrní. No a teraz ešte sa chcem zmieniť o nasledujúcich um, veciach. Pokiaľ ide o mesto, mesto ako také je v podstate urbánnou krajinou alebo urbanizovanou krajinou. Máme tu teda e, otázku krajinotvorby tu s tým e, súvisí veľa otázok, e, ktoré sú z oblasti verejných e, statkov, verejných služieb, napríklad voda a podobne. A tu hovoríme o veľmi rozvinutých a komplexných technológiách, napríklad voda a čistenie odpadových vôd a treba tu vziať do úvahy aj e, zrážky, e, hydrologický cyklus a podobne, aby sme dobre chápali, prečo napríklad vznikajú záplavy. A to si vyžaduje hlbokú debatu. Ďalšia dôležitá e, otázka je kontrola akviferov. Mnohokrát sú to E, e, oblasti, ktoré sú podstatne širšie než napríklad povodie e, riek. Máme mm, mm, príslušnú mapu, napríklad v prípade Dunaja. A vieme, že vplyv Dunaja je oveľa širší než len v samotnom povodí tejto rieky. Môže takéto veci môžu mať vplyv nielen na krajinu ako takú, ale aj na susedné krajiny. Musíme teda mať technické prostriedky, aby sme aj tieto aspekty kontrolovali nielen e, v krajinách na juhu Európy, ale musíme teda kontrolovať aj využívanie vody, distribúciu e, podloží. Toto je mm, takisto veľmi závažná téma, lebo niektoré zmeny podloží môžu byť nezvratné. E, pokiaľ ide o polnohospodárstvo, E, tu sa musíme zamyslieť nad potrebou e, výskumu v oblasti činností, ktoré sú už adaptované s klimatickým zmenám. Musíme napríklad, ne, nemôžeme investovať do takých kultúr, ktoré nie sú trvalo udržateľné. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá otázka. A ďalšia dôležitá otázka je táto. E, často už som o tom dôležitom slove hovorila, a to je teda transparentnosť. Európska únia poskytuje málo čitateľné informácie, Takže potrebujeme zvýšiť transparentnosť. A tu treba rozlišovať medzi dvoma otázkami. Otázka údajov a prístupu verejnosti k údajom, údajom, ktoré sa zverejňujú, lebo dnes okrem toho, že mm, výskumní pracovníci e, potrebujú investovať do výskumu, tak ešte musia platiť dokonca aj za zverejňovanie týchto údajov, lebo univerzity nemajú peniaze na financovanie publikovania svojich e, výsledkov. Musíme sa teda snažiť o to, aby výskumní pracovníci mali prístup e, k relevantným údajom a aby mohli aj publikovať výsledky svojho výskumu. Pokiaľ ide o údaje e, ktoré sú výsledkom výskumu, musíme rozlišovať medzi um, verejným prístupom k takýmto údajom a k verejne prístupným údajom. Je to veľmi dôležitý aspekt, keď sa hovorí o výskume Hovoríme tu o skutočne veľkých e, objemoch, e, pokiaľ ide o e, tieto údaje. To je zatiaľ všetko a prosím pána Prodyho. Máte 5 minút. OK. Grazie, presidente. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi za dokumenty. Odviedol na nich riadnu prácu, sú veľmi dôležité. Chcem predovšetkým povedať, že som viac menej proti a treba rozlišovať medzi týmito rozličnými dokumentmi, lebo napríklad sú tu koncepty, ktoré sa často opakujú a takisto i pozmeňujúce návrhy sa sa opakujú v oboch dokumentoch, alebo boli predložené k obom dokumentom a potom je to ťažké sa v tom vyznať. Rozlišiť ich a optimalizovať oba dokumenty. Ja by som rád Aby to bolo jasnejšie, jeden sa zaoberá dokumentáciou a druhý implementáciou. Tieto dokumenty sú napriek tomu veľmi dôležité, ako som už povedal, pre celú Európsku úniu. A ide tu o konkurencieschopnosť na celosvetovej scéne. Musíme sa pokúsiť byť e, vynikajúci, Excelentní. Sú tu zvláštne príležitosti pre náš výbor. Sú tu environmentálne aspekty a je tu aspekt verejného zdravia. Verejné zdravie a zdravotníctvo tu má dočinenia s obrovskými možnosťami. A myslím si, že by ich bolo treba uznať, že uznať ich existenciu. A v tej, tomto bode sme ich zatiaľ dostatočne nezdôraznili. Genómové technológie a iné sú v skutku veľmi dôležité a aj špecializované odvetvia lekárskej vedy, v ktorých je, sa predpokladá, že sa úplne zrekonštruuje osobný genom pacienta tak, aby bolo možné úplne personalizovať jeho liečenie. Toto je skutočne dôležité. Včera som čítal v The International Herald Tribune stať o terapii, ktorá existuje a bola umožnená pacientovi preto, lebo tento pacient mal to šťastie, že sa dostal do veľmi veľkého štátneho laboratória a tí našli riešenie, lenže to veľa, znamenalo to veľa práce. Napriek tomu boli veľmi úspešní. To sú veci, ktoré sú mimoriadne dôležité a myslím si, že možnosti, ktoré pred nami ležia, treba explicitne spomenúť. Teraz ešte dodávam poznámku na okraj. Udeľovanie licencií na používanie liekov by sa mali využívať viac. Takisto sú tu techniky, ktoré sa líšia od testovania zvierat, vychádzajú z bunkových kultúr a o týchto spôsoboch práce by sme mali získať viac informácií aby sme vedeli pravdepodobnosť rizik a toho, aké účinné budú tieto lieky. Výrobcovia a veľké farmaceutické firmy využívajú tieto metodiky na to, aby potom e, využili argument použitia takýchto zložitých techník na zvýšenie cien svojich výrobkov. Ja by som bol za to, aby sme venovali pozornosť všetkým technikám a technológiám, ktoré sú potrebné na autorizovanie a v konečnom dôsledku zredukovanie nákladov a zlepšenia presnosti testovania. Sú to skutočne dôležité veci. A ide tu aj o záležitosť klimatických zmien, ako s ňou naložiť. Hovorilo sa to už o vode, voda je samozrejme dôležitá komodita, ale musíme opakovať to, čo sme povedali o všetkých prírodných zdrojoch. Niektoré prírodné zdroje sú aj vzácnejšie ako voda. Môžu sa stať vzácnejšími, ako voda a treba sa teda uzhodnúť na to, či si spravodajca žela zapracovať tieto námety ako súčasť celého kompromisu. Potom by sme mohli predložiť kompromisný pozmeňujúci návrh. Ďakujeme, ďakujeme, Viktória. Teraz Joe Evans. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať eh, pánu spravodajcovi za vykonanú prácu, obrovskú prácu. A je to ukaz, ukážkou toho, dôkazom toho, ako je táto otázka dôležitá. My máme e, asi 84 miliónov vo VLZ v mojom volebnom o, o, o obvode, e, ktoré sa investovali do výskumu týchto otázok. E, to predstavuje veľký rozvojový a hospodársky potenciál a chcem, aby sa e, ten horizont, program Horizon 2020 odvíjal od toho, čo sme doposiaľ v tomto smere vybudovali. Niekoľko kolegov hovorilo o zdraví, ale ja by som sa chcela zamerať na posledný bod, o ktorom hovoril pán Prody, to sú klimaty, zmeny klímy, je tento výbor, výbor pre životné prostredie, mm, musí si uvedomiť, ako môžeme Horizont 2020 použiť na zmiernenie vplyvov zmeny klímy a na zvýšenie a zabezpečenie bezpečnosti potravín. Toto je rovnako dôležité ako ostatné otázky, o ktorých sa hovorilo. Výskum je potrebný na to, aby sa skrátili tieto potravinové reťazce, aby sa riešili aj súvisiace otázky. Takže moja skupina sa zameriava na to, aby sa návrh stanoviska ešte viac zameriaval na tieto otázky a aby ich pokrýval ešte viac. Chceme posilniť e, príslušné právne predpisy a zvýšiť e, trvalú udržateľnosť a takisto treba brať do úvahy sociálny e, sociálne dôsledky našich rozhodnutí. Preto komisie navrhujeme, aby komisii navrhujeme, aby vykonala sociálny, hospodársky, um, aby, aby vykonala štúdiu, um, uh, hodnotiacu štúdiu sociálnych, hospodárskych dopadov a otázky udržateľnosti. Chceli by sme mať podporu pre projekty ako um, systém pre globálnu environmentálnu observáciu a informácie. To je niečo, čo by mohlo fungovať v medzinárodnom e, kontexte. E, treba takisto rozhodnúť aj o e, prioritách pre výskum a to v spolupráci s občianskou v spolupráci s občianskou spoločnosťou a preto vyzývame na to, aby aj občania a napríklad poľnohospodári mali možnosť vyjadriť sa k týmto iniciatívam. To je najmä dôležité v vo vzťahu k potravinovému reťazcu, ale napríklad treba e, dať možnosť vyjadriť sa aj miestnym výrobcom z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat. Toto treba zosúšťažniť e, so celkovou štruktúrou horizontu 2020, aby bol skutočne výskum a vývoj účinný. Myslím, že od, z tohto výboru môže výjsť jednoznačná, eh, jednoznačné posolstvo, eh, pokiaľ ide o eh, Horizon 2020, tak aby sme dosiahli zdrojovo efektívne hospodárstvo. Ďakujem vám. Obrigada, Sr. Presidente. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že táto správa a otázka inovácia a výskumu sú veľmi dôležité nielen pre Európu, ale takisto aj pre zvyšok sveta. A chcela by som poďakovať e, spravodajcovi a poblahoželať mu k práci, e, ktorú vykonal obrovskú prácu nezávisle od toho, e, aká miera zhody alebo nezhody e, panuje vo vzťahu k niektorým bodom. Chcem sa zamerať na niektoré body, ktoré e, sa týkajú pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov mojej skupiny. Mm, to je najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale nie len tam. A takisto chcem zareagovať na návrhy návrhy pani koordinátorky e, Katy Kiral, ktorá tu momentálne e, nie je a týkajú, týkajú sa napríklad e, dostupnosti dopravy a takisto chcem hovoriť o niektorých pozmenujúcich návrhoch, ktoré som sama predložila. Pokúsim sa zoskupiť jednotlivé otázky. Poprvé chcem konštatovať, že je nedostatok investícií E, pokiaľ ide o rôzne štádia ochorení a diagnostiku. A ďalšie otázky e, a opatrenia by mali súvisieť, súvisieť s informovanosťou o výsledkoch e, výskumu v oblasti niekoľko ochorení a takisto súvisiacich s, oblast, s endemickými oblastiami. Ďalej ide o otázky napríklad e, chudoby a podobne, ktoré súvisia s e, otázkami zdravotnej starostlivosti. Myslím, že tu dokážeme nájsť nejaké kompromisy. Napokon sa chcem venovať otázkam, ktoré sú e, polem, možno viac polemické, napríklad otázka kmeňových buniek a podobne. Tu som predložila návrhy číslo, návrh číslo 53 a tu reagujeme na návrh e, komisie, e, kde sa hovorí o kmeňových bunkách a ja tu navrhujem e, znenie, v ktorom by sa hovorilo o vytváraní verejných bank, kmeňových buniek, potom návrh 130, mm, ak som to správne pochopila, v podstate je v súlade s tým, čo povedal spravodajca Kristián už na začiatku. Zdá sa, že e, pokiaľ ide o túto otázku, e, je najdôležitejšie nakoniec to, e, čo sa týka financovania vedeckého e, výskumu a jeho zverejňovania. Hovoríme o horizonte 2020, e, to znamená obdobie 2014 až 2020. Myslím, že nemá význam tu predkladať návrhy, ktoré sa obmedzujú na to, čo momentálne vieme o týchto otázkach. Očakávame, že v nasledujúcich šiestich rokoch e, sa vyskytnú ďalšie nové vedomosti v tejto oblasti, ktoré budú dôležité a bolo by teda nevhodné obmedziť e, alebo vymedziť e, ten záber výskumu na to, čo vieme dnes. A napokon by som sa ešte chcela vyjadriť e, vo všeobecnejšie. Určite budeme ochotní pracovať na prijatí kompromisu v spolupráci so spravodajcom a chcem ešte sa vyjadriť k jednej veci, ktorú sme si tu vypočuli od kolega Prodyho, kolegu Prodyho, pokiaľ ide o tú personalizovanú medicínu. Mám veľké pochybnosti, pokiaľ ide o túto mm, otázku a, a a to na úrovni liečiv a farmakogenetiky. Myslím, že sme ešte veľmi ďaleko z hľadiska eh, vedeckého, ďaleko od dôkazov, ktoré by hm, boli skutočne dôkazmi o tom, že je to možné a preto odporúčame opatrnejší eh, postup a aby sme, aby sme nevkladali eh, do takéhoto typu medicíny príliš veľké očakávania. Myslím si, že to je niečo, čo skutočne príde až za dlhšiu dobu a aby sme to nepredkladali tým farmaceutickým a iným spoločnostiam ako nejaký sľub. Ďakujem. <clears throat> Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem kolegovi Bušovi za prácu odvedenú a predovšetkým za tú otvorenosť, ktorú signalizoval tak aby sme dokázali tie e, poznatky z tejto diskusie zohľadniť pri ďalšom, ďalších rokovaniach. E, súhlasím s tým, že by sme tu nemali mať nekonečný zoznam chorôb. Naozaj si musíme položiť otázku, kde je európska pridaná hodnota. Viem, že na ITRE sa dejú diskusie ohľadom toho, či e, zdravie vôbec je prioritou európskeho výskumu pretože viacerí kolegovia sa domnívajú, že a, otázka zdravotnej politiky, zdravotníckej politiky je otázkou národnou, ale myslím si, že pokiaľ ide o výskum, tam chceme spolupracovať a je nehnutné uh, e, o výskumu spolupracovať, hlavne pokiaľ ide o zriedkavé choroby. Ale na tie čísla, alebo tie počty sú v členských štátoch pomerne nízke na to, aby bola tá spolupráca účinná, ale pokiaľ ide o ťažké ochorenia detí, hlavne pokiaľ sa nachádzajú na intenzívne, jednotke intenzívnej starostlivosti, tak ťažko sa e, liečia, je to náročné. Tu nás sú niektoré stimuly, ktoré sa týkajú poskytovania niektorých e, špeciálnych farmák a teda liečiv. Myslím si ale teda, že obidve veci, tak e, zriedkavé choroby, ako aj závažné choroby detí by mali byť vymenované explicitne, tak to e, vždy e, bolo v prípade parlamentu pri 6. aj 7. rámcovom výskumnom programe. Mali by sme tam opäť dať a ja chcem poprosiť, aby moje pozmeňovacie návrhy boli podporené na tomto mieste. Potom mám ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložila, ktoré sa týkajú témy e, diagnostiky a terapie. Keď si prečítame text komisie, tak nadobudáme dojem, nechcem tu nejak podsúvať nejaké zlé úmysly, ale čiastočne môže byť výsledkom to, že obrovské údaje budeme generovať a že budeme mať možnosti predvídať a predpovedať niektoré choroby, ale aké bude, aký bude ten užitok, čo bude mať toho ten pacient, keď bude vedieť, že pravdepodobne budem trpieť touto chorobou alebo ochorím na takúto takú chorobu. Sú to veci, e, ktoré nie sú liečiteľné, nemáme tam žiadnu ani preventívnu zložku a preto si myslím, že téma diagnostiky musí byť spojená s témou e, terapie alebo no, liečby lepším spôsobom. E, keď nemám prevenciu alebo terapiu, tak nemá zmysel diagnostika a preto to treba zlučiť. zlúčiť. E, nedá sa to v rámci výskumu e, vedeckého jednak jednej zlúčiť, ale musí existovať nejaká možnosť robiť tú diagnostiku a potom vyvodiť z toho nejaké terapeutické dôsledky na rozdiel od kolegyne, ktorá predo mnou vystúpila, ja podporujem to, čo povedal Vittorio Prodi, pokiaľ ide o personalizovanú medicínu, tak tam by sme mali možný takýto postup a preto by sme mali to nejakou formou podporiť. Potom ešte jeden osobitnú, no, jedna osobitná vec, ktorú by som chcel spomenúť, to je téma e, prevencie, prevencie pri u mužoch, u mužov A tuto vedie k veľkým problémom, hlavne pokiaľ ide o e, mužov, tam nejakým neznášaným vozliekov alebo nejaké problémy a e, pokiaľ ide o zabranie počatia na strane muža, e, malo by to byť nejaká zosúladená aktivita na úrovni politík, ale e, musíme to silnejšie podporiť e, tak, aby sme to dokázali celé implementovať. Myslím si, že to by znížilo všetky problémy, ktoré my sa stretávame v tejto oblasti. Pokiaľ ide o kmeňové bunky, posledná pripomienka, je tu veľa návrhov na, a ja som si veľmi pozorne prečítal tieto návrhy. Mnohí aj na ITRE, napríklad kolega Mikolášek, kolegyňa Záborská, našli podporu vo svojich pozmeňacích návrhoch. Určite sú tam aj právne dôvody, ktoré hovoria v prospech takéhoto niečoho. Ja som sa e, snažil na základe toho, čo predložil kolega Bušovi, Eh, predniesť, predložiť kompromis, ktorý na jednej strane túto myšlienku podporuje, aby sme sa teda zaoberali tými alternatívami. Tak ako to bolo povedané, je dôležité, aby to neboli jedna, dve alternatívy, ale všetko, čo v budúcnosti sa objaví, by malo byť podporené. Ale ja neviem, či, si, eh, či sa máme do tohto miešať, či embryonálny, výskum embryonálnych kmeňových buniek by mal byť eh, principiálne podporený na úrovni výskumu európskeho alebo nie. Myslím si, že tam e, nenájdeme žiadny kompromis, ktorý by našiel širokú podporu. E, bude to vyvolávať veľa sporov, e, veľa nepokojov a preto by som chcel nabádať k tomu, mám viac ako 600 pozmeňovacích návrhov. My sme, skôr ako sa spustil ten proces, dohodli na tom, že našu kľúčovú pôsobnosť neopustíme. To je bezpečnosť potravín a životné prostredie. Možno by to bolo príležitosť vylúčiť alebo dať bokom eh, takúto tému a povedať, že tieto pozmeňovacie návrhy budú rokované na pôde ITRE, ktorý má za to zodpovednosť a my nebudeme eh, do trpkého konca bojovať v týchto veciach. To dám tak na zváženie. Nie som si istý, či je možné kompromis nájsť medzi takto rozchádzajúcimi sa stanoviskami. V konečnom dôsledku je to len stanovisko, nie je to naša kľúčová pôsobnosť. Hlavne keď hovoríme o tých etických a právnych záležitostiach, tak tam majú pôsobnosť iné výbory, preto by som chcel nabrať tomu, či by nebolo vhodné zvažovať nad výlučným alebo nad takým vytesním tejto témy. Ďakujem, Líze Vedmerkis. Dank, voorzitter. Eh, dank aan alle collega's voor de, voor de duidelijke presentatie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem kolegovia za vaše stanoviská. Horizont 2020 patrí do rozpočtu EÚ a mal by vytvoriť istý, istú hybnosť, istý impuls, impuls hospodárstva. Ako ho však použiť? Použijeme ho roztrieštenie, rozkuskovanie alebo zameriame každú vec na svoj účel? S tým, že si stanovíme ciele, účely, mety, a uvidíme, ako si poradí podnikateľská komunita s touto vecou, alebo necháme na komisiu, aby vložila viac obsahu do týchto záležitostí. Niekedy sme príliš preskriptívni, presne predpisujeme, čo by sa malo diať vo forme obsahu, namiesto toho, aby sme len stanovili mety, výsledky horizontu 2020 a počkali, ako sa to vyvinie. Sú tu tri hlavné vedecké výzvy, ktorým sa snažíme nájsť riešenie, demografický vývoj, starnutie populácie a choroby, ktoré s tým súvisia. Je tu rastúca urbanizácia a výzvy do, dopravy, výzvy, ktorým čeli doprava, stabilizovanie hospodárstva, klíma, energetika, efektivita zdrojov, biodiverzita. Ak sa pokúsime toto všetko regulovať príliš preskriptívnym spôsobom, mnohé tieto veci sú navzájom prepojené a ak ich príliš zošnurujeme, skončia izolovanie a strati sa synergia. Výskum by mal si udržať svoj, svoju vlastnú dynamiku a prechod z výskumu do tvorby nových pracovných miest a presun výsledkov výskumu na trh je ten žiaduci postup. Pracovné miesta, tam by sme sa mali sústrediť. Mali by sme znižovať deficity, ale to, ako to treba ponechať na podnikateľskú komunitu. Niekto tu hovoril, že nesmieme vyrábať pre samotnú výrobu, výroba pre výrobu nie je vhodná a takisto isté platí pre poznatky. Nesmieme hromadiť poznatky len preto, aby boli nahromadené. Niekto tu hovoril o ekoinovácii, ale opäť sa vraciam k tomu, že netreba príliš rigidne zošnurovanie predpisovať, čo treba urobiť ako. Predrečníci sa vyjadrili k dôležitosti vody, to je veľmi dôležitá téma. A týka sa iných sociálnych vízie, vízie v Európe, ktoré sme spomenuli. Vidíme, že časti Európy zaplavila voda, iné časti Európy súžuje sucho. Ale Európa nahromadila veľa poznatkov, veľa erodícia má čo ponúknuť. Mnohé otázky stoja pred nami, ale ja chcem počiarknúť fakt, že už teraz v Európe beží veľké množstvo programov. A niekedy nevidíme les pre stromy. Máme takú platformu ONAKU, organizáciu, spoluprácu, inovačné partnerstva a takisto KIX, teda investičné komunity, nová vec, Európsky inštitút pre technológiu. Ďalšia vec, nie som si istá, či si môžeme dovoliť taký luxus rozkuskovávať finančné prostriedky takýmto spôsobom v budúcnosti, či by sme radšej nemali vytýčiť hlavný cieľ excelentnosť a inovácia a nechať ostatné, aby sa toho ujali ľudia. Ďakujem pekne, Judith Merkis. A neposlednom rade aj kolega Kukovič. Hvala lepa, predsednik. In zahvala poročevalcu, eh, ki... Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem aj spravodajcovi, ktorý sa zaoberal tou, touto dôležitou tematikou, ktorá sa týka našej budúcnosti, pretože Horizont 2020 predstavuje nádej pre mnohých ľudí a prináša nádej do takých oblastí, akými je zdravie a úctu k tomu, že sa nám konečne možno podarí presunúť poznatky z teórie do praxe a tým sa vytvoria nové pracovné miesta. V pozmenujúcich návrhoch, ktoré som predložila a ktoré podporili moji kolegovia v oblasti zdravotníctva a zdravia, je aspekt, ktorý má kľúčovú dôležitosť, pretože nám populácia starne a potrebujeme využiť všetky existujúce technológie. Telemedicína je niečo, čo by mohlo skrátiť e, zoznamy čakateľov na klinikách a v nemocniciach. Najhoršie je to, že čakárne sú do prasknutia plné, praskajú vo švíkoch a to je len preto, že ľudia vedú nezdravý životný štýl, že sa nezdravo stravujú. A toto všetko pozorovať od najnižších úrovní po najvyššie a preto treba zdôrazňovať vývoj v tejto veci, čo je zdravé a čo by človek mal jesť, to má kľúčovú dôležitosť, pretože všetko závisí od vstupov. A tieto aspekty majú obrovský potenciál a môžeme z nich mať v živote osoch, pretože sa inovatívne presúvajú poznatky Dôležitá je tu rýchlosť. Nestačí mať veľa nových vynálezov, nových vecí, ak sa nikdy nedostanú do praxe a do našich životov, ak si nikdy vlastne ani neuvedomíme, že sa niečo vynašlo nové. Preto na podporu svojich doplňujúcich a pozmenujúcich návrhov musím povedať, že som presvedčená, že táto tematika bude na osoch všetkým, každému jednému človeku. Ďakujem pekne. tak preto to robíme, aby všetci z toho mali nejaký užitok a preto tento program existuje. Skôr ako dám ešte slovo spravodajcovi, chcem eh, poprosiť komisiu o vyjadrenie, aby odpovedala na nadnesené otázky. Nech sa páči. Yes, thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman. Ďakujem vám, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom a ďalším členom výboru za tú obrovskú prácu, ktorú vykonali. Chcem k tomu len niekoľko poznámok eh, vysloviť. V prvom rade sa domnievam, že by sme mali zdôrazniť, že hm, ten návrh eh, komisie predstavuje skutočne systémový eh, prístup k tým najväčším výzvam spoločnosti a to, tento prístup by sme mali celkovo zachovať. Aby sme tento prístup zachovali a zároveň zabezpečili potrebnú pružnosť 7-ročného programu, mali by sme sa vyhnúť dlhému zoznamu konkrétnych otázok v tejto fáze lebo keď budeme vytvárať príliš preskriptívne zoznamy, mohlo by to mať neočakávané dôsledky v neskorších štádiách keď sa teraz pozriem na konkrétnejšie pripomienky k jednotlivým otázkam, najmä napríklad pokiaľ ide o zdravotné otázky, otázky zdravotnej starostlivosti. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi za flexibilitu v otázke kmeňových eh, buniek a eh, patentových zákonov. Myslím, že a patentovania, myslím, že by sme tu nemali byť tiež príliš preskriptívni, pokiaľ ide o tie alternatívy a, a vytvárať nejaké dlhé zoznamy alternatívnych riešení a podobne. Takisto súhlasíme so spravodajcom v tom, ako sa stavia k otázke e, samostatnej kapitoly o inováciách. Možno to nie je úplne potrebné, lebo táto otázka už je pokrytá e, v časti 5, e, kde sa hovorí nielen o tejto otázke z hľadiska technológií, ale aj z hľadiska E, sociálnych inovácií. Mali by sme tu mať na pamäti, že celá otázka trvalo udržiteľného rozvoja by sa mala e, skutočne e, by mala vlastne ísť naprieč celým programom Horizont 2020. No a teraz k otázke, k veľmi dôležitej otázke ktorú veľa členov výboru e, zdôraznilo, a tá sa týka vody, je skutočne už pokrytá v rôznych častiach alebo kapitolách nášho rozpočtu. A samostatná kapitola, ako sa tu navrhuje, možno by nebolo najlepším riešením, lebo k tejto otázke treba pristupovať e, podľa rôznych e, hľadísk, napríklad riadenie vodných zdrojov vzhľadom na zmeny klímy a podobne. A máme tu aj časť, e, ktorá súvisí napríklad s ekoinováciami, kde sa tiež hovorí o vode. Mali sme tu požiadavku na transparentnosť a my súhlasíme s tým, e, že tento aspekt je dôležitý. Už v SP7 sa hovorilo o otvorenom prístupu k vedeckým publikáciám na úrovni e, partnerských e, výskumných pracovníkov. Tento prístup sa bude podporovať aj v rámci programu Horizont 2020 e, a príslušných aktivít. Teraz by som ešte chcela povedať, že Mm, rozpočet je niečo, e, na čom treba, v čom, pri čom treba dosiahnuť skutočne veľmi, veľmi dobre uvážený kompromis. Boli sme informovaní, že parlament aj kontaktná skupina e, pre MMF diskutujú e, o, týchto, o tomto rozpočte vo svojich skupinách a Myslím, že tým som sa dotkla všetkých e, dôležitých otázok. Samozrejme, budeme veľmi vďační a veľmi radi, ak budeme môcť poskytnúť aj technickú pomoc e, vo vzťahu k rôznym aspektom. Ďakujem pekne komisii a teraz by som chcel poprosiť nášho spravodajcu, pána Bušoja, aby zodpovedal na tie otázky vznesené a aby zareagoval na príspevky kolegyň kolegov. Thank you very much. I will... Uh, Poprosím, aby ste komisii vypli mikrofón. Dobre, ďakujem. Uh... Ďakujem veľmi stručne. Uh, Jedno zo slov, ktoré sa najčastejšie opakovalo, bolo slovo dôležitý. dôležitý. Áno, je tu niekoľko dôležitých otázok a je tu niekoľko veľmi zároveň komplexných otázok a preto ďakujem komisii za spoluprácu a chcem poďakovať aj e, politickým poradcom a sekretariátu, aj svojim poradcom pre e, politiky, ktorí skutočne vykonali obrovskú prácu, aby sme celú túto myšlienku E, sformulovali konkrétne. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Cortinas, e, ja som si zaznamenal váš návrh e, znenia kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Nemám v úmysle meniť štruktúru programu. Pokiaľ ide o vaše pozmeňujúce návrhy, je, je medzi nimi veľa takých, ktoré veľmi rád podporím a súhlasím úplne aj s tým, že musíme zdôrazniť otázku vody a takisto aj sprístupniť výskum pred tie univerzity a pre tých ľudí, ktorí nemajú prostriedky na to, aby si mohli zabezpečiť prístup k špecializovanej literatúre. K tomu, čo povedal pán Prody, môžem povedať, že skutočne absolútne súhlasím s vašim záujmom o personalizovanú medicínu. Domnievam sa, že je to niečo, čo je nielen ambiciózne, ale je to aj oblasť, ktorá by mohla priniesť oveľa efektívnejšiu liečbu mnohých chorôb, ak v nej budeme mať úspech. A preto by sme tu mali mm, pristupovať e, pozitívne k personalizovanej medicíne a k tomu, čo môžeme v tejto oblasti urobiť. E, chcem e, poďakovať aj kolegyni ktorá sa zameriava na klimatické e, zmeny, aj jej kolegom za veľmi pozitívny postoj a príspevok. Myslím, že všetky tieto rozhodnutia, ktoré sa týkajú tejto oblasti, sú veľmi dôležité a sú prepojené s ďalšími politickými nástrojmi a politickými rozhodnutiami, ktorých cieľom je e, zmierniť e, vplyv zmeny klímy a bojovať proti zmene, zmenám klímy. K otázke e, šírenia výsledkov vedeckého výskumu tiež, s tým, e, sú, tiež súhlasím s tým, čo sa tu povedalo o potrebe podporiť e, toto šírenie a budem sa skutočne snažiť nájsť kompromisné riešenie, tak aby som e, našiel aj v tejto citlivej oblasti nejaké riešenie oblasti výskumu v, na poli kmeňových buniek Súhlasím takisto aj s pozmenujúcimi návrhmi e, týkajúcimi sa e, zdravia detí a e, antikoncepcie. Myslím, že sa uberáme rovnakým spôsobom. Pani Judith Markízová prišla s komentárom, s ktorým takisto súhlasím v tom, že sa musíme zamerať na tie veľké ciele a nemali by sme byť príliš preskriptívni, takže ja by som ten text chcel zachovať čo najkonciznejší, aby sa takto dostal na výbor ITRE a aby sa zameriaval skutočne na to, čo je dôležité. E, tých e, pozmenujúcich návrhov 400 plus 200 je skutočne veľa a preto by som chcel požiadať kolegov, aby sa snažili o to, e, aby sme našli kompromisné riešenia. Určite v niektorých e, oblastiach sú e, možné. Pani Kokovič <clears throat> povedala niečo, s čím takisto súhlasím. Týka sa to zdravotníctva. Ja s tým tiež, ja to tiež považujem za veľmi dôležité. Je potrebné zvýšiť efektívnosť našej práce aj v tejto oblasti Chcel by som ešte využiť e, letnú prestávku, aby, sme, aby som pripravil niektoré kompromisné návrhy, tak aby sme sa v septembri mohli vrátiť k práci a nájsť e, nejaké účinné riešenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bušovi. Peter Líze nabádal k tomu, aby sme ten počet pozmeňovacích návrhov limitovali. Ja som to vzal na vedomie, už aj predtým sme sa o tom raz bavili. A ešte raz eh, sa nad tým zamyslím, eh, kde začať vlastne s takýmto počom, kde skončiť. Eh, treba to naozaj veľmi opatrne zvážiť. Takže ja potom dám vedieť, ako sa k tomu postavíme, ako budeme postupovať. 19. septembra budeme hlasovať na výbore a na plenárke to potom v novembri bude predložené na hlasovanie. Záverom musím ešte jedno oznámenie odprezentovať. Toto sú pozmeňovacie návrhy. Prosím vás, kto si to chce na budúce zobrať, alebo to s tým chce spracovať, vezmite si ich, pretože keď ešte raz budeme vytláčať na ďalšie e, zasadnutie, tak je to 40 tisíc strán vo všetkých jazykových verziách, ktoré bude treba vytlačiť. Preto vás poprosím, vezmite si ich, respektíve asistenti, vezmite si tie podklady, pretože sme všetci sa zaviazali k tomu, že sme za Európu, ktorá efektívne nakladá so zdrojmi a tým by sme mali začať už našim počínaním na výbore. Chcem sa poďakovať ešte raz všetkým, kolegyňa, všetkým kolegyňam, kolegom k, k bodom 18, teraz 19, následujúca schôdza 6. E, septembra. A teraz sa chcem ešte raz e, srdečne poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za prácu v prvom roku tohto roku a to mi veľmi uľahčilo môj vstup ako predsedu do tejto pozície. Pánovi Huberovi, e, tajomníkovi sa, poďakuje, e, sa chcem poďakovať tiež za dobré fungovanie tu na výbore, takisto samozrejme spolupracovníkom, asistentom, kolegom, kolegyňam a ešte osobitne aj tlmočníkom. Ďakujem pán predseda, pretože bez tlmočníkov by sme si neporadili. Oddychnite si od nás a potom v auguste, septembri sa opäť to spustí Želám vám všetkým, aby ste sa vrátili v plnom zdraví. Doplňte batérie. Myslím, že sme veľa pohli za posledné týždne, posledné mesiace, ale aj tak nás čaká ešte veľa práce v druhom pol roku. Tým uzatváram schôdzu. Želám vám príjemné prázdniny a všetko dobré.